So if you... I introduce. Dámy a páni, poprosím vás, usaďme sa na to, aby sme mohli otvoriť naše zasadnutie našej pracovnej skupiny o Európskom fonde investičnom, o EFSI. Takže Prvá časť našej práce, tu bude predsedom Roberto Gualtieri ako predseda výboru EKON a ja spomenie, urobím úvodné slova a potom budem predseda tej druhej polovici dnešného zasadnutia. Sme pred prijatím úpravy, ktoré má predlžiť pole pôsobnosti EFSI. Ide o iniciatívu, ktorú prijal pán Juncker v mene komisie od začiatku svojho funkčného mandátu na to, aby vyplnil ten deficit investícií, ktorým je sužovaná Európska únia už celé 10 ročia. Ako sa teda dostať k finančnej pomoci investorov, či už verejných financií alebo súkromných, na to, aby sme mobilizovali potrebné finančné prostriedky, a takto získal investície v Európe vo väčšej miere. Je veľmi dôležité, aby sme takto pred rozšírením tohto nástroja postup, pristúpili k hodnoteniu toho, čo sa podarilo dosiahnuť doposiaľ, či Európska investičná banka skutočne zvládla svoju misiu správnym spôsobom, ako sa to očakávalo, či hospodárske sektory dostali relatívne odpovede či, te, ob, či všetky regióny Európskej únie mali možnosť požívať pôžičky alebo mali účasť priamým alebo nepriamým spôsobom z tohoto investičného fondu FC. Toto sú všetko otázky, ktoré sú predmetom dnešného programu. Máme takú spoločnú možnosť zamyslieť sa nad týmito otázkami. Máme tu expertov, ktorých sme si prizvali a informácie, ktoré z tohto, z tohto workshopu si vyvodíme, budú veľmi dôležité pre ďalšie týždne v rámci budúceho obdobia, ktoré pomôže rozšíriť tento nástroj investičného fondu EFSI a možno, že tento model sa bude môcť potom uplatniť aj v iných oblastiach, či už ide o udržateľný rozvoj v krajinách susedstva alebo v Afrike. A po týchto slovách Teraz dám slovo Robertovi Gualtierimu, ktorý bude predsedať až do 17. hodiny 30 minút. Ďakujem veľmi pekne, Žán, ďakujem vám všetkým za vašu účasť na tomto workshope, semináre. Toto zasadnutie je aj vysielané cez internet, takže tí z vás, ktorým sa nepodarilo nájsť stoličku, môžu sledovať zasadnutie aj prostredníctvom internetu. Samozrejme, všetkých vítam, aby tu zostali. Parlament už od začiatku sa venuje tejto téme veľmi e, dôsledne, venoval veľmi veľa energie, času a pozornosti tomuto investičnému plánu, pretože to je kľúčová iniciatíva, ktorá je základná, základným riešením e, veľkých problémov, a to je ten nedostatok investícií, ktoré máme. Myslím, že sa nám podarilo fungovať relatívne dobre v rámci FC1 a teraz máme možnosť vyhodnotiť tieto formáty a budúci týždeň budeme vlastne už prezentovať implementačnú správu a takisto budeme aj kolegislátorom, pokiaľ ide o FC 2. Nemá to byť pre nás iba nejaké predlženie a vítané a žiadané navýšenie, ale takisto aj možnosť zlepšenia toho plánu. Myslím, že ten plán doposiaľ fungoval dobre, samozrejme tu potenciál na zlepšenie a jedna oblasť, ktorá je aj e, dnes na programe, ak skutočne chceme, aby tento program riešil aj zlyhania trhu, pokiaľ ide o vytvorenie prepojenia, či už ide o fúzie, zmiešanie alebo implementáciu v rámci investických stratégií cez, naprieč celou Európskou úniou tie investície, ktoré vlastne zabezpečuje EFSI ako záruka a ostatné investičné fondy. Toto súvisí aj s koheznou politikou a politikou patričných fondov a získania dodatočných investícií. Takže je to veľmi dôležitá téma a som presvedčený, že vy všetci prispiejete k týmto úvahám. Potom si vypočujeme našich spoluspravodajcov, ktorí sú spoluspravodajcami tak pri legislatívnej správe. Potom máme expertov, ako vidíte, na programe a potom teda nádejam sa, že tu bude živá diskusia. Bez nejakého ďalšieho odkladania teraz dostane slovo prvý rečník, pán Udo Bulman, ktorý je spravodajcom za FC2 v rámci Ekonu. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pekne Roberto, vážení hostia, všetkých vás srdečne vítam, vítam našich expertov. Sme veľmi radi, že sa vám podarilo vyhovieť našemu pozvaniu. Chcel by som nám všetkým dať do pozornosti, že sme mali veľkú väčšinu v rámci všetkých politických skupín v parlamente, kde máme ľudí, ktorí sa identifikovali vlastne s účelom a využitím tohto EFSI a obhajujeme tú myšlienku, ktorú predložila komisia, pokiaľ ide o predlženie fungovania EFSI a v plnej miere súhlasím s mojim spoluspravodajcom pánom Fernandešom, a aj s ostatnými konštruktívnymi tiňovými spravodajcami, s ktorými sme spolupracovali v minulosti. Chceli by sme, aby tu boli lepšie a dodatočné investície, ale nakoľko vieme, že máme radi FC, nie všetkému ako priatelia musíme prikývnuť, musíme sa pozrieť aj kriticky na situáciu, pretože priatelia nevždy len prikyvujú. A vlastne toto je našou úlohou analyzovať, čo sa nám podarilo dosiahnuť a pozrieť sa na to, čo sa dá zlepšiť v rámci tej druhej fázy. Takže najprv by som chcel povedať, áno, parlamentu sa podarilo spraviť si svoju úlohu, ko-legislátori takisto splnili svoju úlohu v rámci FC1, v rámci legislatívy sa nám podarilo dosiahnuť tú adicionalitu, máme takisto silné sprostredkovateľské štruktúry, pretože členské štáty sa zdráhali priamo investovať do tohto nového modelu a my sme zdôraznili tú potrebu podpory malých a stredných podnikov a čakáme na dobrú implementáciu toho nového postupu. Ak sa pozrieme veľmi v stručnosti, aspoň z môjho uhla pohľadu na otázku implementácie, tak musíme povedať, áno, vyplatilo sa to, pokiaľ ide o kvantitatívnu dimenziu v rámci toho objemu, ktorým sme počítali, ktorý nie je dostatočný ani zďaleka, ak sa pozrieme na celkový kontext v Európe, pokiaľ ide o tie malé postupy, na ktoré tu máme určený to FC zatiaľ, takže z kvantitatívneho hľadiska toľko, ale ak sa pozrieme kvalitatívnu eh, stránku, tak musíme k tomu niečo povedať. Tá adicionalita skutočne prispela a bola dostatočná. Neboli tu aj také projekty, ktoré možno mohli byť financované iným spôsobom a nezaslúžili sa alebo nepotrebovali tú podporu e, z rozpočtu Európskej únie, pokiaľ ide o tie tabulky hodnotiace. Spustili sme hodnotiace tabulky ako nástroj na to, aby sme preferovali tie projekty, ktoré skutočne chceme podporovať, aby obohatili udržateľnosť európskeho hospodárstva a jeho orientovanosť na tie výzvy, ktoré tu máme pred sebou. Sú tieto tabulky dostatočne využívané, sú tu určité pochybnosti, investičné platformy. My sme povedali v poriadku, nielen veľké, ale aj stredné a malé e, nápady dobrých projektov by si mali zaslúžiť podporu a mali by byť finančne podporené Doposiaľ iba málo investičných platform bolo vytvorených. Musíme sa spýtať, prečo je tomu tak a ako sa to dá zmeniť. Geografická diversifikácia je takisto otázka, ak sa pozrieme na špecifické potreby v Strednej Európe, ale takisto aj v južnej časti Európskej únie skutočne sa dostatočne robí to, čo sme zamýšľali, keď sme hovorili o podpore tých, ktorí skutočne tú podporu potrebujú v oblasti tých dodatočných príležitostí. Transparentnosť. Áno, radi by sme vedeli, aké rozhodnutia sa robia proti akým nedostatkom, pretože ešte sú tu problémy, pokiaľ ide o hierarchiu rozhodovacieho procesu. To sa takisto aj týka konceptov správy v rámci EFSI, a takisto v neposlednom rade musíme podporiť naše regióny. Toto je bod, ktorý je veľmi dôležitý aj pre môjho kolegu Jose Manuela, ktorý to stále zdôrazňuje, potrebu toho podporného centra, podporu pre regióny a takisto aj neschopnosť alebo nedostatočná miera toho, ako sa FC doposiaľ vylepšoval. Takže to je zo pár otázok, ktoré parlament v tých dvoch fázach nastolí, preto všetkým, pokiaľ to hodnotiacu správu, momentálne na tom pracujeme a potom neskôr v rámci legislatívy, ktorá bude sa týkať FC2, pokiaľ ide o návrh komisie. Takže ďakujem pekne za vašu pozornosť. Teším sa na to, čo máte e, na duši, čo chcete povedať, predovšetkým ako k tomu sa postavia naši experti a teším sa na bohatú výmenu názorov. Ďakujem, Údo. A teraz náš spoluspravodajca za rozpočet, Jose Manuel Fernández. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, budem hovoriť po portugalsky tentokrát. Takže chcel by som začať tým, že sa poďakujem expertom, ktorí prišli medzi nás za to, že vôbec si našli čas Zhruba rok a pol nám trvalo zamýšľať sa nad tým, či tento fond bude skutočne fungovať. Takisto sa zamýšľame nad tým, či to bude multiplikačný efekt, znásobovací efekt, alebo či naše odhady boli prehnané, či sa nám skutočne podarí dosiahnuť všetky členské štáty. Takisto sme sa zamýšľali nad tým, či tie financie budú dostatočné. Teraz vidíme, že to jednoducho uspelo nad naše očakávania. pokiaľ ide o otázku malých a stredných podnikov. Tam to fungovalo skutočne nad rámec očakávania a povedal by som, že aj tie očakávania ohľadne investícií vo všeobecnosti myslím, že boli splnené. Máme relatívne veľké množstvo financí, ktoré sme zmobilizovali vo všetkých 28 členských štátov a dostávajú sa tieto peniaze predovšetkým do malých a stredných podnikov. Musíme na tomto smerovaní vydržať, pokračovať a aj za súčasných podmienok môžeme takýmto spôsobom postupovať. Treba však iba sa postarať o to, aby sa správne tieto predpisy interpretovali. To, čo povedal eh, Udo Bulma, neviem, či tú adicionalitu môžeme ešte zlepšiť. V prvom rade ju treba správne interpretovať, to je kľúčové. A vyžaduje si to určitú proaktívnosť z našej strany. Nikdy to nenahradí tú politiku koheznosti, ale tá súdržnosť, kohezia je kľúčová, aj pokiaľ ide o výber, selekciu jednotlivých projektov. Mali by sme pracovať oveľa viac na to, aby sme podporovali malé po- projekty v porovnaní s tým, ako tomu bolo doposiaľ a musíme sa venovať tým platformám, ktoré doposiaľ neboli v dostatočnej miere využívané, predovšetkým čo do cezhraničného rozmeru. Energetická únia je veľmi dôležitým projektom, ktorý musí skutočne na uzrieť svetlo sveta. Takže otázka, či tieto záruky budú môcť využívané napríklad zo strany krajín, ktoré sú susednými krajinami Európskej únie v kontexte energetickej únie. Takže vo všeobecnosti sa tu dajú urobiť zlepšenia, pokiaľ na ten vnútorný trh. Áno, môžeme objasniť ešte niektoré aspekty pôvodného nariadenia alebo úpravy, ale keď sa pozrieme napríklad na to, že by sme mohli zlepšiť sociálny sektor, poľnohospodárstvo, rybolov. To sú myšlienky, ktoré by do toho mohli byť začlenené, ale vašu pozornosť by som upriamil k nasledovnému. Potrebujeme prepojiť tento fond s koheznými fondami a štruktúrálnymi fondami, v roku 2016 30 miliard eur nebolo vyčerpaných v rámci, politiky, v rámci koheznej politiky to sú peniaze, ktoré majú ísť do regiónov, do malých a stredných podnikov, do univerzí, do výskumu a inovácií. Takže musíme prepojiť finančné prostriedky so štruktúrálnymi fondami a zabezpečiť komplementáritu, doplnkovosť. Takto sa dajú zmobilizovať ďalšie investície. Potrebujeme dostatočný input na úrovni údajov dát na to, aby sme mohli zlepšiť to, ako momentálne to nastavenie funguje. A pokiaľ ide o malé projekty, nie sú tu nejaké minimálne hodnoty, ktoré by boli bývali stanovené. Napríklad Európska investičná banka uviedla, že nechce projekty, ktoré by boli pod hranicou 50 tisíc eur. Ale 50 miliónový projekt v Berlíne nie je to isté ako 50 miliónový projekt v Lisabone. Sú tu takisto aj chudobnejšie časti v Nemecku, kde tie rozdiely sú veľké 50 miliónov eur. Napríklad v Portugalsku je úplne niečo iné, ako keď to porovnáme s Nemeckom. Takže aj tie investičné tá investičná komisia sa musí pozrieť aj na to, aký dopad vlastne takáto investícia bude mať v danom regióne, pokiaľ ide o koheziu a pokiaľ ide o otázku zamestnanosti. Tieto investície musia byť v maximálnej miere transparentné. Európska investičná banka musí vyargumentovať, prečo investuje tak, ako investuje, vyargumentovať tie rozhodujúce procesy. A pokiaľ ide o to poradné centrum, to je takisto dôležitý nástroj na to, aby chudobnejšie regióny mohli predkladať projekty, hoci nemajú dostatočné záložné prostriedky. Toto centrum musí byť prepojené na národné investičné banky, na národné orgány, na regionálne orgány, ktoré majú podobné ciele. Takže musia takto pomôcť pri štrukturovaní tých projektov. Je to príležitosť, ktorú nemôžeme premárniť. Ak sa na to pozrieme ohľadne HDP, tak tie investície sú zasa odlišné, pokiaľ ide o absolútne kvantitatívne investície. Musíme sa vyhnúť nejakým geografickým koncentráciám, musíme robiť všetko preto, aby všetky regióny, všetky časti Európskej únie dostali prostredníctvom tohto poradného centra tieto investície. Preto je to centrum také dôležité a dúfam, že budeme mať rovnaké ciele, ktorými sú, aby tento fond bol príspevkom k teritoriálnej kohezii, územnej celistvosti. Inak nikdy v tej oblasti koheznej politiky sa nepohneme dopredu. Musíme zabezpečiť tú doplnkovosť, pokiaľ ide o investície, a ešte stále je nedostatok investícií v Európe. Musíme toto prázdno nejako vyplniť a reagovať na tie zlyhania, ktoré sa na trhoch udiali. Musíme robiť všetko preto, aby po roku 2020 to fungovalo. Musíme robiť všetko preto, aby sme správnym spôsobom interpretovali tie pravidla a pochopili ducha tohto nového nástroja. Ďakujem veľmi pekne, Jose Manuel. Ďakujem pekne za to, že ste zdôraznili tie platformy. Ja niekedy som sám prekvapený, že niektoré ustanovenia, ktoré sme E, zaviedli, neboli implementované v plnej biere, napríklad to, kde národné príspevky z rozpočtov, pokiaľ ide o tie tematické platformy, že to má byť neutrálne v kontexte paktu stability a rastu. To nie je vôbec maličkosť, je tu veľký potenciál a ja dúfam, že tieto diskusie nám pomôžu aj pri identifikovaní spôsobov využívania týchto dodatočných financí. A teraz tu máme hostí, našich vážených hostí, ktorí prišli medzi nás. Ako prvý, musíme zmeniť poradie, bolo mi povedané prvým rečníkom bude pán profesor Carlos Seki, eh, ktorý je koordinátorom na komisii TENTE. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Vážení členovia Európskeho parlamentu, vážení poslanci, poslankyne, dámy a páni, som veľmi rád, že som medzi vami, a to z viacerých dôvodov. But also the fact allow me... Teším sa, že som tu, svojho času som bol podpredsedom výboru EKON v Európskom parlamente, takže v podstate som sa trochu vrátil domov a sa mi to veľmi páči. Moja prezentácia, ktorú vidíte, na priesvitke a máte k dispozície. Ide tu o to, že či skutočne teda budeme sa tu sústrediť na jednotlivé otázky, ktoré sú zaujímavé. Takže najprv sa pozrime na to, na tú prezentáciu toho, ako FC fungoval doposiaľ. Tieto údaje sa týkajú koncu minulého roka, pokiaľ ide o oblasť dopravy ja sa budem sústrediť ako koordinátor TNT práve na tieto konkrétne sektory ako doprava a infraštruktúra, ktorá, ktoré s ňou súvisia. A vidíte, že doprava, hoci je veľmi dôležitým sektorom v rámci európskeho hospodárstva, hoci má veľkú potrebu investícií na to, aby sa vyplnili rôzne vákua, predovšetkým pokiaľ je cezhraničnosť, prezentuje 16 financovania, ktoré bolo schválené na úrovni FC, to je 3,6 miliardy, a potom je tu ešte ďalších 13 miliard, 12 miliard, ktoré vlastne boli pákovým efektom takto zmobilizované. Nie je to až taká veľká investícia, ak sa pozrieme na tie typy projektov, o ktorých hovoríme a ktoré sú dôležité. Dneska projekty v doprave sa týkajú prístavov, najmä prístupnosti prístavov, napríklad takéto v prípade Španielska letísk. E, ten T v mnohých krajinách a je tu možnosť na využitie FC. Potom skutočný e, vozňový park napríklad, projekty čistej mestskej dopravy, dopravná infraštruktúra a podobne. Čiže je tu celý rad projektov, ktoré boli akceptované v EFSI, ale chcem zdôrazniť, že pre nás, pre DG Move, je EFSI niečo, čo doplňa e, nástroj Connecting Europe a tu sú určité údaje, kde vidíme porovnanie medzi tým, čo sa robí z EFSI v oblasti dopravy a čo sa robí v rámci e, SEF. Máme 29 projektov financovaných v rámci EFSI, to je 12,5 e, miliardy je tam multimodálna doprava, námorná doprava, vrátanie zelenej dopravy, e, nákladnej dopravy, cesty, železnica a letectvo. To nie je nejaká významná časť, toto posledné, vzhľadom na jeho význam. SEF ide zatiaľ rýchlo. Väčšina projektov e, má už pridelené peniaze bolo to veľmi dôležité rozhodnutie, aby sme urýchlili tento proces a aj investície. Máme schválených 458 projektov, čo zodpoveda 45,1 miliardám. Podľa druhov sa to delí na veľký podiel železnice, to je to najdôležitejšie. Potom máme vnútrozemské vodné cesty, e, cesty to má e, nízku úroveň na schvál. Tam máme len 6 námorná doprava, vzdušná doprava a multimodálna doprava 3 A potom máme aj časti odvetví, a tu sú tie projekty po projektoch, to je veľmi zaujímavé, keď sa na to pozrete. FC vľavo ukazuje svoje zameranie, SEF je vpravo. V prípade FC vidíme podporu mobilných zariadení a udržateľného mestského doprava, tí tam spadajú. Tam sú už veľmi zaujímavé projekty, čo sa financujú. Potom je tu investičná platforma. O tom sa už hovorilo aj predtým. Je to veľmi, veľmi dôležité pretože sme konfrontovaní tou veľkosťou projektov, ktorá nie je vždy rovnaká alebo v súlade s administratívnymi nákladmi EIB, ktorá dohliada alebo realizuje implementáciu. Takže sa musíme snažiť zoskupovať projekty a to sa môže robiť z hora nadol alebo z dola nahor. V prípade z hora nadol Napríklad platforma pre zelenú nákladnú dopravu je veľmi zaujímavým prístupom. Sú to také štandardné projekty, ktoré dokážu prekonať jednotlivé administratívne postupy alebo e, z dola nahor. To je otázka prístupnosti prístavov napríklad v Španielsku. Tam máme také konzorcium napríklad čo je jedným orgánom jedna skupina, ktorá vyjednáva EFSI, aby prilákala financie, ktoré sa potom rozdelia na prístupnosť e, prístup prístavov. Takže takéto združovanie je veľmi dôležitá charakteristika. Rov, zemepisná rovnováha by sa asi mohla zlepšiť najmä pokiaľ ide o investície potrebné v kohezných krajinách. Je tu vysoká miera pakového efektu a pri SEF sa pozornosť venovala koridorom, cezhraničným projektom a na odstraňovaní úzkých miest. Významné prostriedky išli aj na malé projekty, horizontálne priority a snaha je aj mať zeme, lepšiu zemepisnú vyváženosť a je tam nižšia, nižší e, násobiteľ, pretože máme tu na rôzne iné formy finančnej účasti. Chcel by som vás ešte upozorniť na tretí prístup, ktorý navrhujeme. Povedal som, že je tu veľká doplnkovosť a medzi FC a CEF a preto navrhujeme ďalší, niečo nie je nové, ale ďalší prístup, ktorý nazývame blending, zmiešavanie. A to je e, e, odpoveď, alebo to sa sformulovalo do výzvy, ktorú, ktorá bola zvede, zverejnená dnes. A ide tu o podporu cez súkromné financovanie dlhu, ktoré nemusí vždy stačiť a toto sa zahrňa alebo doplní grantom z CEF. Na to máme 1 milión a tu ide o prvú výzvu, kde je kombinácia grantov súkromného financovania alebo e, financovanie z národných bank podpory alebo z EIB a EFSI. Čiže je tu možnosť viacerých zdrojov financovania, vrátanie grantov z CEFu to môže prispieť k vyriešeniu finančných projektov toho ktorého projektu. Takto vznikne rozumný finančný balík, ktorý musí byť schválený ešte skôr, než projekt prejde do ďalšej etapy. A FC sa má využiť vždy, keď je to možné, aby sa, mohla, aby sa mohol maximalizovať prínos zapojeného súkromného sektora. Ako som povedal, všetky detaily výzvy sú na e, webovej stránke. Deadline je v júli a v novembri a 14. júla november 30. A je to tak povediac taká skúška, taký laboratórny test. Je to veľmi nové a má to doplniť FC a CEF a my dúfame, a ja som presvedčený, že všetci si myslíte to isté, že budeme mať dostatočné skúsenosti, ktoré získame z tohto, aby sme mohli potom takto pracovať už v ďalšom finančnom období. Ďakujem veľmi pekne. Chcem poprosiť rečníkov, keby ste dodržali limit 10 minút na každú prezentáciu. A teraz dám slovo koleg pánovi Figerejdovi, ktorý je e, riaditeľom Finančného inštitútu z Portugalska. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, dámy a páni. V prvom e, rade musím povedať, že mám veľmi stručnú prezentáciu, aby som vám len uviedol, čo robíme a my sa pozeráme na to, čo je možné pre malé a stredné podniky v rámci EFSI a my, sa na, my to skúmame z hľadiska bank na, zameraných na podporu, ako aj tí, ktorí dlho pracujú s MSP nielen v Európe, ale aj v ostatných častiach sveta. Veľmi stručne by som uviedol dva alebo tri obrázky. Dôvod, prečo sme vznik, založili takúto inštitúciu v Portugalsku, je veľmi jednoduchý. Je to to isté ako všade v Európe. A síce, že máme ekonomiku, ktorá stojí na MSP. Je to tak ako všade na svete, všade v Európe a tieto firmy sú veľmi dôležité pre pridanú hodnotu, pre zamestnanosť a v Portugalsku ako v mnohých krajinách Európy. A to nie je len to, ako si to veľmi často myslíme. To nie je len problém južných krajín, je to celkový európsky problém. Niekde je to horšie, niekde je to menej zlé. Ale je to proste také štatistické pozorovanie, to nie je len také posúdenie. Väčšina týchto firiem má napríklad nedostatok vo financiách, vo financovaní a to vedie pravdepodobne k do ekonomickým problémom, nedostatku cash flow a jednoducho nedokážu vytvoriť také investície, ktoré by sme potrebovali. A všetci to vieme, takže to nebudem opakovať. Hovorím o tom preto, že väčšina malých a stredných podnikov, ako aj niektorých stredných, to sú malé firmy a veľmi často potrebujú veľa času na zaplatenie úrokov finančníkom a nemôžu sa venovať tomu, čo je dôležité, aby mohli investovať a zlepšovať svoju kapacitu a lepšie bojovať na celkovom globálnom priestore. Tu nás sú údaje, povedzme, z Portugalska a porovnávame to s inými krajinami, takže my sme niekde v priemernej výške, nemáme taký ten kapitálový podiel našich MSP je taký istý ako povedzme vo Francúzsku, ale to, čo vidíme, je, že platíme všeobecne viac úrokov než naši kolegovia a to znamená, že máme problém a zrejme je to tak aj v iných krajinách. A preto sme sa pred pár rokmi rozhodli založiť finančný úst, e, túto inštitúciu a preto to funguje. E, my sa zameriavame aj otázkou dlhodobého dlhu, to je problém v celej Európe, ale zaoberáme sa aj kapitalizáciou, to znamená e, riešeniami financovania základného kapitálu a Máme tu nejaké e, e, ďalšie možnosti. Nevidíte to veľmi dobre, ale takto vyzerá tá mapa toho, čo je náš strategický plán. A my tu máme určité notifikované e, aktivity v štrukturálnych fondoch, potom nemáme toto v iných fondoch a tu je FC a v predchádzajúcom okne vidíme, že FC môže konať a bolo by dobré, keby sme v ďalšom kroku robili podporu v tých krajinách, ktoré sú e, v týchto fondoch, aby mohli využiť všetky fondy a aby využili lepšie peniaze daňových poplatníkov a tu vidíte určité odrážky a FC je v notifikovaných a nenotifikovaných. Toto je náš strategický plán. Robíme aj riadenie štrukturálnych fondov, robíme pôžičky a teraz pripravujeme nástroj 500 miliónov eur z FC, aby sme mohli použiť aj Horizon 2000 20. A teraz závery a odporúčania, ak dovolíte. Tu sú dva obrázky. Čo si myslíme z toho, čo sme zistili od začiatku a čo sme sa naučili? My si myslíme, a ja si myslím, že na našej ceste je niekoľko problémov na ceste k EFSI a komisia a parlament samozrejme, Európska únia by mali pokračovať, aby zvýšili kapacitu tohto nástroja. Prvá výzva, prvý problém je to, o čom sa už hovorí, a síce mať dostatočnú pal pal palobnú silu a zistilo sa, už sa to spomínalo, že v oblasti SMI je tu takáto požiadavka a to znamená, že malé a stredné podniky hľadajú peniaze peniaze, ktoré zvládnu primerané strategické ciele EÚ, inak by sa to nepoužívalo. Takže ja vítam návrh komisie zvýšiť rozpočet. Ale tá výzva je vždy tu. Treba mať dosť zdrojov k dispozícii, aby sa fond pohol dopredu. A okrem toho to sa už spomínalo do určitej miery, je tu tá možnosť využiť tieto peniaze a využiť aj už existujúcu sieť inštitúcií, ktoré pracujú v teréne a ktorí poznajú miestnú úroveň, poznajú, čo sú malé a stredné podniky, čo robia a vedia sa pozrieť na túto sieť inštitúcií, ktoré tu už pracujú a dokážu takto vytvoriť niektoré štruktúry a niekedy tu vidíme aj snahu, povedzme, prehnať peniaze najefektívnejšími bankami v týchto, na týchto územiach, čo niekedy nie je tá najsprávnejšia cesta na riešenie otázok, kde zlyháva trh. Ďalší problém je to, na čo sa už poukázalo, a to je adicionalita, ako ju merať ako ju merať pri použití fondu? Musím povedať, že som v jednom pracovnom výbore Svetovej banky pre financovanie MSP a my sa teraz snažíme vytvoriť taký vzorec, takú možnosť k adicionalite a to je vždy veľký problém, nielen v Európe. Musíme sa snažiť nájsť spôsob, ako definovať adicionalitu raz a navždy a akceptovať to pretože jeden z problémov, ktorý je, že iné banky alebo záručné banky, podporné banky, aby využívali naozaj tieto peniaze ako nový zdroj financovania pre MSP a aby neotáčali už len tie existujúce bilančné hárky. Je to naozaj veľká výzva aj príležitosť. Potom to súvisí s tou predchádzajúcou vecou, o ktorej som hovoril, a síce, že musíme zvýšiť koordinačnú schopnosť na úrovni B spolu s miestnymi a regionálnymi hráčmi. To znamená, že musíme mať veľký distribučný útvar a tí musia potom zabezpečiť riadnu koordináciu s miestnymi partnermi, o tom sme už hovorili. A by sme mali naozaj dobre pokryté územie, aj regióny, a zabezpečili, že tieto peniaze, tieto peniaze európskych daňových poplatníkov idú do tých regiónov, kde sú podnikatelia projekty, ktoré majú byť financované podľa cieľov únie. To je veľmi dôležité aj z politického hľadiska. To je samozrejme môj názor. A toto vedie k tomu, že musíme úspešne využívať už to, čo existuje, teda finančné podporné nástroje, niekedy sa snažíme vytvárať aj nové riešenia pre veci, ktoré už dávno existujú, ktoré sú overené, ktoré boli použité v predchádzajúcich programových obdobiach alebo iných situáciách. A proste vymýšľame veci len, aby sme vymysleli to, čo už aj existuje toto sú naozaj tie problémy, tie výzvy. Musíme udržiavať veci jednoduché, zachovať to, čo už máme. A na záver by som povedal niekoľko odporúčaní. Samozrejme, a prvé je zabezpečiť, aby tu bolo dostatočné financovanie pre nástroj EFSI. A teda myslím si, že to je práve to, čo dnes je predmetom širokých diskusí. V mojom prípade, v prípade eh, nášho pohľadu, je to podstatné. Druhou, druhým odporúčaním je aby tu bola jasná priorita pre využívanie existujúcich eh, propagačných inštitúcií, tak teda propagačných ako aj záručných, ako napríklad aj ehm, eh, fondov pre investičný kapitál, ehm, vlastne všetky tie existujúce nástroje, ktoré tu máme to, čo nazývame globálne consultancy a hub. Takže to je vlastne nevyhnutné, aby sme využili kapacitu, ktorú máme na celkové zvýšenie dopytu. To súvisí aj s tretím odporúčaním. A síce pákov, najvýkonnejší pákový efekt je samozrejme dôležitý, ale nie je to ten najdôležitejší prvok. Počúvam kolegov, ktorí hovoria, že že dostávajú 20-30 násobný pákový efekt. To je samozrejme veľmi účinné, veľmi zaujímavé, ale v prípade, že to nie je spojené aj s kvalitatívnym dopadom takéto multiplikácie, ak jednoducho dáme len za ruku s nejakou dvojpercentnou východiskovou sadzbou ako základom, tak nemôže, môže mať samozrejme 50-násobný multiplikačný efekt. Ale to zároveň znamená, že nemáme, ne, nevyužívame peniaze na ich maximum. Takže v tomto smere je naozaj veľmi dôležité uvedomiť si, že tá adicionalita, pridaná hodnota musí byť prítomná a musia byť veľmi podrobné analýzy vykonané už na začiatku, aby sme brali do úvahy aj tieto kvalitatívne aspekty. A politické ciele únie musia byť pretavené aj do dizajnu a návrhu takýchto nástrojov, nastavenia ich vnútorných mechanizmov. A jedna z vecí, ktoré vnímame, keď pracujeme v praxi, je to, že Niekedy máme produkty, ktoré sú distribuované e, Európskou investičnou bankou na makroúrovni a potom e, sa presúvame na lokálnu úroveň a zrazu musíme čeliť rôznym formám štátnej pomoci a e, vlastne tie distribučné mechanizmy Európskej investičnej banky sú jedna vec, druhá vec je štátna pomoc a tie veci treba naozaj veľmi pozorne oddelovať. Takže pri praktickej implementácii narážame na veľké problémy, Ehm, ktoré musíme práve pri riešení týchto konfliktov hľadať. To samozrejme nie je moja eh, úloha toto riešiť, ale chcem to iba poznamenať. A na záver, treba to zjednodušovať čo a zdá najviac a spájať s ostatnými nástrojmi, ktoré máme. Ďakujem veľmi pekne, samozrejme. Eh, tešíme sa na ďalšie aspekty a na ďalšie fóra o adicionalite, o doplnkovosti. Je to veľmi dôležitá úloha, ale myslím si, že to, čo ste povedali, je naozaj veľmi užitočné a veľmi hodnotné. Ďalším rečníkom je pán Bernard Zagmeister, ktorý je predsedom Európskej asociácie záručných inštitúcií. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Vážený pán predseda, vážený pán spravodajca, vážené dámy a páni, poslanci z oboch výborov, chcem sa prvom rade hlavne poďakovať. AECM oslavuje tento rok 25 rokov a my pracujeme vo všet- počas týchto 25 rokov v dobrej spolupráci s európskymi inštitúciami. Máme takých členov, ako sú aj neziskové organizácie, ako aj organizácie, ktoré vlastne e, ich cieľom je zisk. Takže môžu to byť štátne, pološtátne alebo aj čisto súkromné inštitúcie. A čo je veľmi dôležité, je to, že všetky naše inštitúcie majú v rámci garačných programov stanovené rovnaké ciele ako aj Európska únia, to znamená inovácia, rast, pracovné príležitosti a miesta, ako aj ich stimulácia. Teraz vlastne v polovici FC 1.0 odhadujeme, že pokiaľ ide o našich členov, zhruba 25 doposiaľ dosiahnutých cieľov bolo prispäté zo strany práve zo strany EFSI, to znamená 46, 84 e, investícií bolo zmobilizované, čo je na úrovni 69 miliard eur, z toho zhruba 400 tisíc malých a stredných podnikov bolo takýmto spôsobom podporených, zhruba 25 z toho sú práve klienti našich členských, našich členských krajín. Takže vidíme, že tu je veľká výzva, pokiaľ ide o investície v rámci za ostatných 10 rokov, predovšetkým pokiaľ ide o otázku bezpečnosti, záruk, tak na kvalitatívnej ako aj kvantitatívnej úrovni máme tu veľké výzvy, ktoré musíme zvládnuť a takisto sa snažíme vyhnúť rizikám ktoré by boli zabezpečené, ktoré by sa udialo prostredníctvom nejakej ambícií bank. Ďalej tu máme stále kratšie tie časy a doby trvania. To vedie k tomu, že tu sú stanovené iba stále kratšie obdobia, ktoré sa, na ktoré sa tie peniaze povolia a takýmto spôsobom prípade, že sú to nejaké veľmi iniciatívne projekty, ktoré si vyžadujú dlhšiu dobu, tak sa to častokrát vyplatí až po dlhšom čase pre malé a stredné podniky a to je dosť taká veľká ťažkosť. A s tým súvisí napríklad aj to, že nízke úroky vedú aj k zlým situáciám v oblasti máš, pokiaľ ide o banky, pokiaľ ide o náklady, to je takisto negatívne pre banky, pokiaľ ide práve o také menšie projekty. Banky už nemajú umožnené to, aby jednoducho išli cestou nejakých veľkých nákladných projektov. Takže častokrát to je spojené s takými menšími projektami, startupami, aby tieto dostali dostatočné investície. Predovšetkým pokiaľ ide o malé a stredné podniky, to je dôležité vo vzťahu k tomu, čo my vidíme eh, v kontexte FC. Vítame tu predovšetkým, alebo oceňujeme teda spoluprácu so skupinou EIB, predovšetkým pokiaľ ide o e, Európsku investičnú banku, COSME a ďalšie, to sú projekty, ktoré vlastne e, my využívame. 16 členov našej organizácie e, vlastne využilo tieto finančné prostriedky a máme už dlhodobejšie skúsenosti aj predtým, než bol FC vlastne spustený, boli podobné nástroje, ktoré sa využívali vo veľkej miere. Preto sme veľmi uvítali v júli roku 2016 presunutie tých 500 miliónov z infraštruktúrneho okna do okna malých a stredných podnikov a chceli by sme trvať na tom, aby súčasný model, to znamená to zdvojnásobenie finančných prostriedkov, aby to bolo podporené. My sami sme si v rámci našich členov urobili dotazník a zistili sme, že zhruba 3 miliardy eur z európskych programov, to je taká zálohová garancia, do roku 2020, a teda sú tie programy, ktoré, kde je dopyt po nich. A tu by som chcel zdôrazniť to, že aj v najbližších mesiacoch sa budeme snažiť veľmi dávať pozor na to, aby táto novo naformulovaná ponuka skutočne zodpovedala realite a dopytu, pretože e, my, pokiaľ ide o priame garancie, nemáme možnosť monitorovať situáciu. Ako spolok sme v súčasnosti požiadali štúdiu e, u Talianského inštitútu, ktorý túto štúdiu momentálne skompletizoval a máme tu určité porovnanie, ktoré sa týha, týka odlišných vplyvov v rámci tých distribučných kanálov, či tieto garančné nástroje idú cez priame garancie alebo spätné garancie, tzv. counter guarantees e, v náväznosti na inštitúcie členských štátov, či to takýmto spôsobom sa dostáva na trh. A tu sme dospeli k určitým poznatkom, ktoré vlastne už aj tie tézy, ktoré sme tu mali prediskutované v rámci našho spolku. Pokiaľ ide o counter guarantees, tak tieto majú väčšie makroekonomické efekty, pokiaľ ide o rast a zamestnanosť v porovnaní s národnými a regionálnymi podpornými programami. Zatiaľ čo obchodné banky v prvom rade majú jasný dôraz predovšetkým na a, hospodárske projekty, kde sa sústredia predovšetkým makroekonomické akroekonomické efekty. To vedie samozrejme aj k zvýšenej efektívnosti verejných prostriedkov, to znamená aj prostriedkov Európskej únie, pretože týmto sú vlastne obohatené zo strany prostriedkov z národných rozpočtov a taký, takýmto spôsobom ten pakový efekt je ešte väčší. A ďalší dôležitý faktor je to, že regionálne a národné inštitúcie garančné vlastne sú v kontakte so všetkými bankami a nie len iba s niektorými, tako to je v prípade priamých záruk a preto vlastne tu nedochádza ani k takým komplikáciám. Z nášho uhla pohľadu práve na základe týchto výhod vo vzťahu k makroekonomickým vplyvom vo vzťahu k tým priamým garanciám tieto pravdepodobne budú preferované, pretože tieto dopady boli veľmi dobre rozvinuté a Predovšetkým ide o tie opatrenia, pokiaľ ide o tie opatrenia, kde napríklad sú poplatky, ako napríklad program Inofin, tak tu tieto zárokové spoločnosti majú lepšie garancie, pokiaľ ide o vyšší dopad. V tých prípadoch, kde tento európsky nástroj je bezplatný, ako v prípade kosme, tak napríklad pokiaľ ide výberové konanie, sa treba predovšetkým sústrediť na tie garančné organizácie, pokiaľ ide práve o tieto vyššie, vyššiu mieru vplyvu. Ďalšie návrhy by sa týkali predovšetkým, pokiaľ ide o kozme, tam je tá prahová hodnota, na, tá by mala byť zvýšená nad tých 50 tisíc eur, pretože v súčasnosti to vyhrani, vyhrani, tá hranica medzi inovatívnymi a neinovatívnymi projektami je veľmi malá, pokiaľ ide o túto prahovú hodnotu a takýmto spôsobom by sa vlastne ten proces tých programov dal výrazne zjednodušiť. Takisto sa sústredíme podovšetkým aj na to, že sa majú predkladať správy, ktoré majú byť vyvážené, pokiaľ ide o dodržiavanie miery transparentnosti, ale s tým aj spojenou byrokraciou. Ako povedala môj predrečník, chcel by som zdôrazniť, že tie predchádzajúce, pre, predchádzajúce spomenuté už spätné garancie a priame garancie, tak ten rozdiel treba bližšie ešte ozrejmiť. Uvítal by som to, že FC 2.0 v súčasnosti je v takejto podobe plánovaný, pretože e, takýmto spôsobom dochádza k tomu pakovému efektu, pričom dochádza k úsporám na úrovni rozpočtu. A chcel by som povedať, že spolupráca s komisiou, ako aj s so skupinou EIB, ako aj s finančnými sprostredkovateľmi, ktorých ja zastupujem. Tá spolupráca fungovala veľmi dobre a na tomto mieste by som sa chcel pri týchto inšti- veľmi pekne týmto inštitúciám poďakovať, ale zároveň by som chcel povedať, že pokiaľ ide o celkový pohľad, na tie skutočne veľmi dobré pakové efekty, ktoré sme tu mali, nestačí, pretože tieto efekty nevždy korelujú aj s makroekonomickým dopadom predovšetkým pokiaľ ide o vytváranie inovatívnych projektov, ktoré vedú k rastu pracovných miest. A práve tu by sme chceli odporučiť, že predovšetkým sa treba pozrieť na tú sprostredkovateľskú, na tie, na tých sprostredkovateľov, na tie garančné inštitúcie na národnej a regionálnej úrovni. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť a teším sa na diskusiu. Merci, monsieur. Ďakujem pekne. Ďakujem, ďakujem pekne. A teraz dáme ďalej, ďalej rečníku pani, uh, pani uh, Katažine Džamara Ručidlo, ktoré je výkonu riaditeľkou regionálneho rozvojového finančného nástroja z Polska. Vážený pán predseda, vážení spravodajcovia, vážené dámy a páni, ďakujem veľmi pekne a som naozaj veľmi rada, že s vami môžem zdieľať svoje skúsenosti z práci s Európskym fondom pre e, strategické investície, EFSI. Rada by som sa na to ale pozrel z tej inej stránky, a síce ako to vyzerá z pohľadu e, autorov projektov alebo podporovateľov projektov a zároveň ako to vyzerá z pohľadu praktického prepojenia na iné možnosti financovania, vrátane verejných financií a súkromných zdrojov. Definitívne teda máme veľmi pozitívnu odozvu zo strany našich sprostredkovateľov a partnerov, najmä z tých, ktorí pracujú e, e, s SMI, a teda s tým e, od oknom pre malé a stredné podniky v rámci FC. Sú veľmi radi, že celý proces zmluvných podmienok, nastavenie celého systému no a zároveň aj možnosť ich nastavenia produktov pre potreby trhu je to veľmi široké a, a voľné, takže dokážu takýmto spôsobom čo najlepšie nastaviť svoje produkty pre požiadavky trhu takisto e, veľmi vítajú to, že tu je pomerne veľká viditeľnosť niečoho, čo musí byť ďalej posilnené a ďalej rozvíjané. A okrem iného je to aj skutočnosť, že tento nástroj môže fungovať dlhodobejšie. Vyplýva to zo skutočnosti, že mnoho projektov, ktoré sú pomerne komplikované a majú inovatívne komponenty, zachádzajú ďaleko nad rámec trojročného obdobia. Niektoré z nich teda museli byť pozastavené, napríklad z EBI, ehm, pretože nebolo jasné, ako budú financované z dlhodobého hľadiska. Potom ďalej je pravda, že ďalší systém zjednodušovania medzi FC a RDFI eh, je potrebný, Um, najmä ide o vlastne o prechod na EFRD, na uh, o, indikovanie štátnej pomoci, ktoré z tohto vyplývajú. A to všetko sú problémy, ktoré sa nie jednoducho dajú prekonať, najmä v procese už rozbehnutých projektov. No a bez takýchto riešení pravdepodobne, že veľmi veľa projektov, ktoré majú ten prvok doplnkovosti, nebude môcť byť nakoniec financovaných. Ale je tu ešte potom aj jedna požiadavka, ktorú by som chcela povedať, a síce, aby celý proces bol veľa transparentnejší. Aby bolo jasne transpar- transparentne povedané, že ktoré pozmeňujúce úpravy alebo návrhy budú a, zavedené a v akej fáze a, budú implementované. Pretože máme informácie o tom, že niečo bude a, pripravené, ale nie je tu nejaký jednotný bod, kde by jednotliví autory projektov videli, že aha, tak takéto riešenie sa pripravuje a takýmto spôsobom budú informácie šírené. A ten najväčší proces šírenia informácií prechádza cez organizácie v členských štátoch. Nezabúdajme na to, že zástupcovia členských štátov z úrovní ministerstiev potom vlastne komunikujú s bankami v danej krajine a tá cesta k autorom projektov je hrozne dlhá. Takže možno taká presnejšie cieľená a priama cesta šírenia informácií by bola určite vítanou zmenou. Ďalšia otázka ohľadom možného vývoja alebo možných zmien. A prvá otázka je skutočná povaha e, doplnkovosti toho okna malých a stredných podnikov. Dobre to vyzerá, ale je tu stále viac a viac pochybností ohľadom toho, či to je naozaj doplnkové. A čo je tá definícia doplnkovosti alebo adicionality? tá sa dá vnímať na mnohých rôznych úrovniach a preto by som možno váhala s tým, že by sme vybrali iba jednu definíciu. Ale keď sa pozrieme na túto doplnkovosť z pohľadu toho, že to je on iný tok európskych peňazí, tak to, čo vidíme, je to, že toto okno pre malé a stredné podniky z dôvodov pravidiel štátnej pomoci, z dôvodov toho, že to má naozaj flexibilné možnosti ako Európsky investičný fond môže konať, že to vlastne prechádza priamo a jednoducho až k súkromným finančným inštitúciám, a následne e, sa to vlastne celé uberá veľmi nízko byrokratickým e, procesom až k samotným autorom projektov. Ale investičné e, fondy idú cez oveľa zložitejšie prostriedky alebo oveľa zložitejší proces, lebo sú regulované inými nástrojmi a zároveň majú byť vynaložené v podobe finančných nástrojov, ale najmä v rámci Európskeho investičného fondu. Takže keď sa na to pozrite v praxi, vyzerá to tak, že cez Junckerov plán, máme skutočne veľmi veľa takých tých eh, bezprostredných výsledkov, a síce projektov, ktoré už boli financované. A ako náhle budú európske, eh, ako náhle začnú vlastne eh, pokračovať financie cez tento Európsky investičný fond, tak sa objavia oveľa zložitejšie projekty, oveľa náročnejšie projekty. A potom v roku 2018 máme strednodobé hodnotenie a krajiny, krajín sa budeme pýtať, ako vynaložili svoje štruktúralne fondy. Je teda pomerne veľký potenciál, ako vlastne Eh, vy, vy, eh, ako keby vyčerpať jeden zdroj európskeho financovania cez iný zdroj európskeho financovania. Mali by sme teda rozmýšľať nad možnosťou nielen spájať eh, alebo zmiešavať tieto fondy, ale zároveň ako účinnejšie paralelne tieto fondy vlastne vynak- alebo čerpať v jednotlivých programoch čerpania. Keď sa pozrieme na to, čo už máme k dispozícii, tak vidíme, že sú to najmä dobré postupy, dobré praxe, ktoré už dnes sú na trhu a cez Európsku komisiu a cez memorandum Európskej investičnej banky. Môže to byť na PPP, alebo môže to byť na nákladovo, na, na nákladovo výnosovej analýze. Ale keď sa pozrieme skutočne na to, že ktoré projekty sa snažili získať financovanie cez Junckerov plán, tak vidíme, že E, tu sme nedokázali ešte presne e, zacieliť jednotlivé analýzy. Takže chce to, aby sme mali väčšiu schopnosť budovania kapacít, ktorá bude viac šitá na mieru jednotlivých projektov. A zároveň v praxi som počula už od viacerých autorov projektov, že neboli dobre informovaní o tom, že môžu zájsť aj do tohoto Investment Advisory Hub, čiže poradenského centra pre investora, lebo projekt vraj nie je ešte dobre pripravený. Ale na web stránke sa hovorí o tom, že práve takéto budovanie kapacity by malo byť minimálne propagované eh, a, po, a vlastne po, poskytnuté danému projektu aspoň v niektorých častiach projektového cyklu. Keď teda niekto z autorov projektu hovorí s zástupcom Európskej investičnej banky a nedostane žiadne prípadné poradenstvo k danému projektu, tak niečo zlyhalo. Asi tento systém musíme ďalej rozvíjať, najmä čo sa týka budovania kapacít, pretože samozrejme peniaze potrebujeme. Potom v prípade e, zabezpečovania tejto kapacity e, je to tiež účinne nastavené, ale niečo v praxi neúplne dobre funguje. Ďalej, ďalšie zosúladenie investičných požiadaviek a oprávnenosť Európskeho štruktúrneho fondu, Európskych štruktúrnych fondov a Junckerovho plánu a zároveň e, iných zdrojov financovania Prečo? Pretože momentálne sa už neraz stalo, že autory projektov boli jednoducho informovaní o tom, že by bolo lepšie, aby radšej pripravili dve samostné žiadosti, jednu pre Junckerov plán a druhé pre ostatné formy financovania, pretože máme ešte stále veľmi veľa problémov s oprávnenosťou niektorých prvkov v týchto projektoch. Keď sa teda pozrieme na adicionalitu z pohľadu finančného inžinierstva, tak aby sme dosiahli nižšie rizika, tak vidíme, že toto vlastne funguje presne proti tomu pôvodnému významu. V konečnom dôsledku to nie je nič doplnkové. Je to samozadný fond peňazí, len potrebujeme dostatok peňazí z novou sadou pravidel. Ďalšia vec je, vlastne využívanie e, riadenia portfólií, zmluvné, zmluvná flexibilita a ďalšie nástroje. To sa tiež e, nájde v správe o využívaní fondu EFSI z minulého roka. Hovorí sa tam okrem iného to, že bude viac informácií poskytnutých a viac usmernení. Dnes už máme usmernenia, ktoré existujú, ktoré hovoria o tom, ako spájať európske štrukturálne investičné prostriedky s e, prostriedkami EFSI keď sa pozriete na tento dokument a reálne chcete niečo nájsť, tak nemáte žiadne presné jednoznačné informácie. Sú tu len schémy, sú tu len šípky, bloky, kde vidíte, že tento finančný tok môže ísť tam, tento finančný tok môže ísť tam. Je to len začiatok naozaj veľmi e, zložitého a náročného procesu zvyšovania kapacít, aby ste dokázali vytvoriť a nastaviť adekvátny finančný nástroj alebo produkt finančného inžinierstva pre daný projekt. Takže musí to byť oveľa hlbšie. Z vlastnej skúsenosti viem, že európske inštitúcie nie veľmi priaznivo pozerajú na praktické príklady, lebo samozrejme každý prípad sa môže líšiť prípad od prípadu, ale e, musíme tento problém nejako prekonať, pretože v opačnom prípade všetko potom bude v rukách konzultantov, ktorí nám môžu pomôcť. Ďalej, otázka väčšej transparentnosti hľadom výberu projektov z úrovne EIB kritéria kvality pri posudzovaní rizik vis-a-vis podmienok pre financovanie. Pamätám si z marca minulého roka, že sme diskutovali o tejto istej téme a nevidím žiaden vývoj v tejto oblasti. Faktom zostáva, že sme dokonca počuli aj o prípadoch, kde Junckerov plán v prípade priamých projektov je predstavovaný ako ten istý typ financovania, ako poskytuje EIB. Môže to byť len možno mierne odlišné čo do objemu v prípade jedného konkrétneho projektu. Ak to správne chápem, tak toto sme rozhodne nechceli pôvodne dosiahnuť. E, pôvodne to malo byť e, možno viac propagačné financovanie, možno sme to mali mať väčšiu mieru záruky pre nižšiu, e, pre, pre nižší kolaterál, pre nižšiu zábezpeku, ale keď chcete to mať skutočne viac inovatívne a menej zamerané na infraštruktúru, tak potom nedokážeme tento problém vyriešiť, ak nedokážeme využívať viac možnosti zdieľania rizika. A ani nehovoríme o tom, aké možnosti zdieľania rizika môžu byť využité. Keď sa pozrieme na schopnosti Európskej investičnej banky, tak veľmi veľa ich schopností v prípade týchto rizikových možností už je prítomných, najmä keď hovoríme o kapacite. Otázka teda je, aký má byť celkový systém posudzovania rizik z pohľadu EIB a možno by to malo byť aj samostatné posudzovanie rizik pre portfólio projektov z Junckerovho plánu. Ale zatiaľ by som povedala, že kapacita EIB nie je ešte naplno využitá pre Junckerov plán viac riešení pre zdieľanie rizika, ktoré majú byť transparentne navrhnuté, tak aby zabezpečili adicionalitu, doplnkovosť. Objem úverov by nemal byť jediným aspektom hodnotenia rizik, to už som hovorila aj v prípade predchádzajúceho vystúpenia, v predchádzajúcom bode. Teda to, čo sme robili my, že sme budovali prvý finančný nástroj, my sme si vlastne vyberali niektoré možnosti rizik, ktoré boli poskytnuté sprostredkovateľom a potom boli presunuté na autorov projektov, ale bolo ich vždy viac. Potom je to otázka lepšieho komunikovania o výbere projektov, o procese výberu projektov. Mám dokončiť? skutočne ste povedali to, čo ste povedali a bolo to veľmi stimulujúce, takže poprosím vás, ukončite to. Ďakujem pekne za skutočne veľmi stimulujúce informácie v mene komisie aj v mene parlamentu. A teraz zostane slovo pani Zuzana Hargitaj, ktorá je riaditeľka európskych fondov a finančných nástrojov na EBRD. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. E, teším sa, že sme tu Našu banku vlastnia členské štáty, sú väčšinoví majiteľi AIB a my sme boli založení pred 25 rokmi, aby sme robili investície v strednej a východnej Európe, aby ste vedeli v 12 členských štátoch a to je možno relevantné a nie sme v EFSI. Takže toto je taký pohľad e, na, vnú, e, na vnútro z úst outsidera Chcela by som vám ukázať, čo robíme inak. V prvom rade pracujeme lokálne. A to znamená, že v týchto máme v 12 krajinách vyše 110 právnikov a poradcov pre malé a stredné podniky a 90 našich investíciách Cyprus, Grécko, Litva, Estonsko sú do miestnych firiem a náš biznis má lokálny charakter. Počula som mnohých, že hovoríte o veľkých projektoch, ale naše projekty sú 20 miliónové projekty v priemere, pretože to je to, o čo nás žiadajú. Po druhé, my financujeme z našej súvahy, takže Odkedy sme sa narodili, nás povzbudzovali, aby sme mali riziko v našich bilanciách. My môžem povedať, e, e, keď hovorím o základnom kapitáli v greckých bankách, asi viete, o čom čo hovorím. U nás znamená doplnkovosť, doplnkovosť ku komerčnému financovaniu. Ja nemôžem robiť to, čo robí e, Unicredit, lebo vaši akcionári mi povedia, že ja to e, musím robiť inak. A keď pracujem s klientmi, tak ich musím tlačiť, pomáhať im. Musia poži- požičiavať novým klientom, malým a stredným podnikom, musia hľadať ženy podnikateľky a podobne. EBRD tiež pracuje na reforme investičného prostredia k tomu by som povedala jednu či dve veci, pretože si myslím, že je to dôležité aj pre úspech FC, aby ďalej presadzovali to, čo môžu robiť podporné služby pre štrukturálne reformy, najmä v tých 12 krajinách, kde my pracujeme. My sme pružní pri uspôsobovaní našich projektov, produktov, my počúvame klientov a to, čo chcú. Máme podporu pre malé a stredné podniky priamo v teréne, spolupracujeme s miestnymi konzultantmi, podporujeme tvorivé firmy, aby kreatívce, aby robili ich marketingový plán, investičný plán, podporujeme ženy. A okrem toho, minulý rok sme už mali 33 investícií, ktoré prispeli k, do oblasti riešenia problémov v Kríme. Naším cieľom je 40 My využívame dneska naše vlastné peniaze a používame aj nie EU granty, pretože my nemáme prístup k e, európskemu financovaniu. Ako som povedala, pracujeme v 12 z 28 členských štátov EÚ a jeden z vašich kolegov a rumunský poslanec sa ma pýtal, Žužana, prečo nerobíte viac v krajine? A je na to niekoľko dôvodov. Poprvé, stále ešte musíme dostať dobré projekty, pripravené projekty a musíme ich pripraviť, najmä PPP, infraštruktúrálne projekty a to my potom môžem robiť viac. Naším mandátom je otvoriť cestu pre ďalších, aby e, opakovali, kopírovali naše skúsenosti na čo sa zameriavame? Nezameriavame sa na všetko, ale rozhodne na obnoviteľnú energiu, efektívnosť energie, e, udržateľnú mestskú mobilitu a tak ďalej. Tu sú uvedené tie oblasti, na ktoré sa zameriavame. Nie všetko. Musíme byť veľmi adresní v tom, kde investujeme, ale investujeme a preberáme priame riziko klienta so zvyčajnými zárukami a to môžeme robiť ďalej. Je to menej ako 10 Pozeral som sa, my máme štátne e, záruky týchto štátov. my sa snažíme pracovať a rokujeme aj s európskymi štrukturálnymi fondmi. Snažíme sa teraz o vytvorenie 120 miliónového požičkového fondu v Bulharsku a snažíme sa nájsť k tomu doplnkovosť alebo ten pakový efekt. Proste EBOR má svoje obmedzenia robíme aj kapitálové fondy v Litve, radíme im, ako to riešiť, ako ich štrukturovať ale ako som povedala, my sme taký insider, outsider. Mnoho času venujeme inštitucionálnym vzťahom a ako vidíte, niekedy sa v rámci FC aj stretávame a narážame na seba. Musím na to použiť. Je to naozaj tak, že my sme sa pozerali na PPP diaľnicu na Slovensku, aby sme mohli financovať. Teraz ju spolufinancujeme z EIB Spolupracujeme v Grécku na operáciách, ktoré sú veľmi vysokorizikové. A máme napríklad kolaterizované štátne dlhopisy, dlhopisy, bez čoho by sa to nedalo. A veľmi dobre spolupracujeme aj s EIF a investíciami do e, kapitálových fondov. Pracujeme v Grécku, Rumunsku, Chorvátsku, energetike, komunik- telekomunikáciách a podobne. A tam normálne financujeme s korporátnym rizikom. To, čo vás naozaj zaujíma, je ten ďalší obrázok, ale my si myslíme, že všetci spolu dokážeme veci zmeniť. Zmení to dopad EFSI? Nie, ale bude to iné. Ako som povedala, my hovoríme o štrukturálnej reforme a podporných službách týmto reformám, kde máme spoločnú činnosť v týchto 12 e, krajinách EÚ. Je to únia kapitálových trhov napríklad, máme mnoho vydáva, mnoho dlhopisov medzi Polskom, e, e, Slovenskom, Chorvátskom. Pracujeme na tom, musíme spolupracovať na reforme politik, aby sme podporovali energetiku a efektívnosť energetiky, udržateľnosť Ďalej je tu otázka infraštruktúry, kde musíme spolupracovať a pracujeme na programe, ktorý by sme mohli spolu realizovať v týchto krajinách. Investičné platformy, tam by sme mohli robiť viac. Naša spätná väzba je taká, že je dobre mať celoeurópske platformy, ale naše krajiny povedali, že by mali radi aj národné platformy, lebo sa cítia stratení v európskej, celoeurópskej platforme. Takže národné, regionálne z dvoch dôvodov adresnejšie na ich prihlasnú krajinu a po druhé rizika sa dajú rozdeliť po celej Európe, ale riziká sú typické pre tú ktorú krajinu alebo región a lepšie dokážem získať spolufinančníkov, ak im dokážem ukázať, aké sú tu rizika. Prišla som s dvomi príkladmi, na ktorých by sme mohli spolupracovať s EFSI. Jedno je energetická účinnosť, municipálna účinnosť MSP a korporácie a to sa dá robiť bez štátnych dlhov. Určite nechcem, hovo- nechcem hovoriť veľa o národných podporných bankách. Nepracujeme s nimi, pracujeme s komerčnými bankami a chceme použiť ich peniaze v týchto platformách. Ďalšia vec sú inteligentné mestá. Aj tie môžeme financovať komerčne pomocou aj FC, aj EBOR, aj komerčných bank, národných podporných inštitúcií, podporných bank, aj súkromné financie sa k tomu môžu pridať. A potom veľmi radi pripravíme projekty alebo podporu pre prípravu projektov a financovanie. My hovoríme aj o priamom financovaní s našimi kolegmi z Eboru. Môžeme sa priamo zaangažovať do firiem a ako som povedala, máme tu lokálnu prítomnosť, aby sme mohli prefinancovať určité nedostatkočné miesta, kde chýbajú prostriedky. My rokujeme aj s Európskym investičným poradenským centrom, pretože tam žijúca štruktúra tam môže pomôcť malým a stredným podnikom. Napríklad rokujeme pre Rumunsko, Bulharsko, Grécko a o tom, ako by sa to mohlo outsourcovať a tu nejde o to, že my pora- ra- po- e, poskytujeme poradenstvo. Nie, my pracujeme s miestnymi konzultantmi. To znamená, že sa na nich obráciate na tieto krajiny, ale spolupracujete s miestnymi konzultantmi, čím ich posilňujete. Takže používajte na sme v teréne a radi by sme pomohli, prispeli do EFSI so štrukturovaním a s identifikáciou projektov. My sme v tých krajinách, my by sme radi spolupracovali aj s našimi partnermi, kde by záruka EFSI by mohla pomôcť. A Okrem toho, ako som povedala, radi pomôžeme pri príprave projektov z oblasti infraštruktúry. Máme skúsenosti. Napríklad v Rumunsku sme vypracovali sedem prvých projektov pre pre udržateľné mestá. Robili sme to bez štátnych záruk. Radi by sme vám to znovu ukázali, ukázali vám, čo vieme spraviť a budeme radi pokračovať a rásť a prekračovať e, a vstupovať do nových oblastí, nielen do MSP. Chceme zlepšiť investičné podmienky, a musím povedať, že v týchto krajinách je mnoho dobrých bank a chceme ich zapojiť do týchto projektov, aby sa netopili vo vlastnej likvidite. Takže my by sme boli veľmi radi aj partnermi EFSI. Merci, madame. Merci. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem všetkým z našich piatich eh, hostov. Ďakujem všetkým pokiaľ ide o informácie, istotne ste nás obohatili, takisto aj pokiaľ ide o možné zjednodušenie výklada interpretácie týchto informácií. Avšak otázka je, ako to e, všetko realizovať. Skutočne potrebujeme expertov na to, aby sa nám tieto komplikované procesy ozrejmili. Na to, aby sa vôbec to, čo chceme, mohlo, aby to mohlo fungovať tak, ako má. Teraz dám slovo tým kolegom, ktorí prišli medzi nás a Pripomeniem hlavne tých, ktorí boli vo funkcii spravodajcov alebo tieňových spravodajcov. Či už ide o spoločný výbor Ekona Budg, alebo pokiaľ ide o článok 54, Udo Bulman dostane slovo, ak chce sa vyjadriť, nech sa páči, má slovo. Je to veľmi dobré, že, som, že sa môžem vyjadriť. Ak, máme záuj, ak tu je záujem zo strany iných kolegov, ktorí nemajú možnosť vyjadriť sa, ja prenechám tento priestor im a môžete ma dať na zoznam rečníkov na záver a ja sa vyjadrím teda potom na záver, ale ak nikto sa nechce vyjadriť, tak ja môžem začať aj teraz, závisí to od vás, pán predseda. Vy máte čas, ak si to žiadate ako spravodajca? Máte dve minúty, môžete sa vyjadriť a zareagovať hneď. Dobre, tak sa vyjadrím. Áno, tak ste ma to požiadali a zareagujem. Chcem sa poďakovať za všetky prezentácie. Myslím, že už toto bol veľmi plodný prístup, veľké plus pre našu diskusiu. Je tu viacero otázok, ktoré sú tu spomenuté vo vašich prezentáciách. A ja by som teda začal s tou poslednou. Zuzana Hagitaj, možno by ste mohli nám povedať bližšie, povedali ste veľké množstvo informácií, povedali ste nám viac informácií ohľadne Evert a prečo teda systematicky je skutočne výhodou pre vás spolupracovať s FC2, ale prečo na druhej strane nevyužívate napríklad spoluprácu regionálnych promočných bank. To by ma zaujímalo z technologického hľadiska. Kde je tá výhoda pre vašu banku a aké sú tu nevýhody, pokiaľ ide o spoluprácu s regionálnymi a národnými promočnými bankami, pretože v súčasnosti my žiadame od národnej úrovne, aby sa zapracovali nové nástroje, ako napríklad v Portugalsku, to už poznáme, zo strany portugalského experta, že bolo potrebné nájsť promočné banky. Takže ako tieto odlišné inštitúcie vzájomne korelujú a či tu je nejaká konkurencia, aká je tu výhoda, ako sa vlastne takto vzájomne podporujú. Takže toto sú zaujímavé otázky pre nás. A ďalej, ďalší kolegovia skutočne to bola veľká kopa informácií, pretože vy ste hovorili o prípade veľmi Hovorili ste o tom z odlišných uhlov pohľadu, využívanie peňazí pre malé a stredné podniky, potom pokiaľ ide o tie sprostredkovateľské organizácie ten celkový dojem pre mňa je taký, že jednoducho nedostatočne, nemáme nedostatočný výkon, FC síce fungujú, ale nie tak, ako by mal a to nás musí zaujímať v rámci toho hodnotiaceho obdobia, ako aj v budúcom období. Ak by ste to mohli zosumarizovať možno na úrovni jednej myšlienky, ak to skutočne takto zhustíte, čo je možno ten najväčší nedostatok prekážka, prečo jednoducho nemáme taký výkon, aký by sme boli očakávali a čo sa proti tomu dá urobiť. Takže je to veľká, veľké množstvo aspektov a argumentov, ktoré tu odneli, aby ste sa mohli teda sústrediť na jeden bod, čo by ste chceli povedať. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne, takže budem pokračovať so spravodajcami v rámci Ekonu. Teraz zostane slovo od Marka Karas. Áno, pán predseda, dámy a páni, a ja sa chcem poďakovať. Myslím, že mnohí z nás by v svojej analýze slabých a e, silných stránok dostali potvrdenie a to, čo ukazujete, jasne zdôrazňuje, aké dôležité je posúdenie pre FC2. A to nie je len taká kozmetická úprava, ide to o ide o to, že je naozaj veľa skrutiek, ktoré musíme riešiť, pritiahnuť a musíme sa venovať dobrým projektom. Mám otázku. Pán si povedali ste, že aká je využitie tejto zábezpeky, spätnej záruky pre podnikov. Tak ja sa chcem spýtať, môžete to naozaj využiť? Mohli by ste ešte raz lepšie to vysvetliť. My máme banky na podporu v EFSI posilnené, o to sa zasadil parlament, pretože sme si mysleli, že členské štáty neinvestujú dosť na vybudova- do vybudovania fondu a že by bolo lepšie takto podporiť pre tento cieľ národné podporné banky. Máte predstavu o tom, ktoré, e, ako tieto banky, táto silnejšia podpora bank sa prejavila e, v príspevkoch do EFSI zo strany členských štátov? Potom druhá oblasť je otázka spolupráce medzi bankami na podporu a záručnými inštitúciami. Vy ste to chválili, ale mohli by ste to aj konkrétne rozviesť? A chcem sa spýtať, čo treba zlepšiť, aby takéto banky zamerané na podporu vo všetkých členských štátoch nemám, e, začali dobre fungovať, niekde ich ani vôbec nemáme. A potom ešte vec, o ktorej hovorí pán Pullman. Čia Mara Rečičlo tiež sa hovorilo o kapacite EIB. My sme si doteraz mysleli, že EIB nemá dostatočnú kapacitu, aby tie ciele, ktoré chceme dosiahnuť z FC, aj dosiahla. A vy hovoríte, že kapacita nie je vyčerpaná a potom súčasne potrebujeme trojmiestne čísla spolupra e, e, e, trojciferné čísla pracovníkov, ktorých treba ďalej vedieť. Takže aká je táto situácia, aký je status quo, tak ako to vlastne vyzerá, aká je skutočnosť, čo sa musí zmeniť v EIB, aby ste sa dostali do Ligy šampiónov a čo musíme ešte cez FC vytvoriť, aby sme dosiahli ciele EFSI A potom posledná otázka. Máte skúsenosti s tretími štátmi, krajinami? Počúvam stále o tých problémoch, ako tretie štáty, Izrael, Amerika, výskumné inštitúcie, mimo európskych projektov, ako ich aká je spolupráca s inštitúciami, inštitútmi, výskumnými ústavmi mimo EÚ? Mohli by ste sa aj k tomu vyjadriť? Merci. La parole est maintenant... Ďakujem pekne. Ďalej dáme slovo členovi výboru budget, pán Jose Manuel Fernández, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ďakujeme pekne aj všetkým rečníkom aj expertom, ktorí boli tak láskaví, že prišli a v zásade sa ich obavy zhodujú s našimi obavami, ktoré máme. A dovolte mi spomenúť niekoľko veľmi špecifických otázok, ktoré máme. A síce, že potrebujeme zlepšiť celkovú viditeľnosť tohoto fondu. A práve preto sa chcem spýtať, ako? Ako vieme zlepšiť viditeľnosť fondu? My sme podporili naozaj veľmi veľa malých a stredných podnikov, ale väčšina ľudí ani nevie, že boli vôbec podporení fondom ktorý je vlastne ručený prostredníctvom prostriedkov v európskom rozpočte. A potom ešte jedna otázka, e, na ktorú by som si rád vypočul váš názor. A to sú projekty, ktoré sa ani nedostávajú do systému. E, vieme veľmi veľa o projektoch, ktoré sú v systéme, ktoré boli schválené. A takisto veľmi dobre vieme o tých projektoch, ktoré jednoducho neboli schválené, ale sú potom projekty, ktoré sa do systému ani nedostanú nikdy sa do procesu schvalovania nedostanú, lebo im niekto povie, že to je príliš málo, 25 miliard nie je dosť, nemôžeme vás podporiť a tak ďalej. Takže bolo by naozaj veľmi zaujímavé vedieť, ktoré sú tie projekty, ktoré sa nikdy do systému nedostali. Pretože e, v ich celkovom objeme alebo možno na iné platforme mohli byť podporené cez tento fond. A potom mám ešte tretiu otázku ohľadom toho poradenského centra. Ehm, myslím si, že to je ďalší spôsob, ako pomáhať týmto projektom, aby dosiahli vyššiu kvalitu. A rád by som to prepojil potom s otázkou, ktorú som spomínal, ohľadom zvyšovania viditeľnosti fondu ako takého. Toto je zároveň spôsob, ako môžeme budovať a hľadať iné riešenia. Tak, aby sme dokázali budovať platformy, ktoré budú v konečnom dôsledku spájať rôzne fondy a ktoré budú pracovať aj vlastne s inými fondami, inými kapitálovými nástrojmi práve v kontexte EFSI. V prípade verejných zdrojov je to samozrejme voľné. Je tam bez problémov. V prípade tohoto e, poradného centra pre malé a stredné podniky je to len jedna e, tretina. Neviem, či verejné orgány vedia, že toto je pre nich bezplatné, že to je pre nich voľné že Európska únia dáva 25 miliónov eur ročne na tento poradenský, na to poradenské centrum, na ten advisory hub. A vidím, že potom to, čo hovoria rečníci, je to, že autory projektov nemajú informácie. Tak kde je problém? Čo môžeme spraviť preto, aby sme to zlepšili a čo zároveň môžeme do tohoto e, systému vsunúť, aby sa tento problém riešil. A myslím si, že e, ten celkový cieľ aj, aj jednotlivé požiadavky sú jednoznačné. Ale rád by som zopakoval, že problém častokrát nie je v nariadení, ale je to v vykonávaní, v samotnom uplatňovaní toho nariadenia. Ak by sme tam vedeli spraviť nejaké zlepšenia, tak eh, by sme to určite mohli posunúť celé vpred. Na to si radi odporuč- vypočujeme vaše odporúčania. A potom hovoríme o diverzite. Alebo o mm, o tom, že nechceme mať ani tematickú, ani geografickú koncentráciu projektov. Ak teda, ak teda vás zaujíma celková, ak vás zaujíma napríklad akože klíma a boj proti klimatickým zmenám a povieme, že klimatické zmeny by mali dosať nejaké percento v rámci vyčlenovania týchto prostriedkov, tak čo si vymyslíte, bolo by to vhodné takto vlastne dopredu nejak vyčleniť na rôzne položky nejaké celkové objemy? Ten celkový duch nariadenia je taký, že chceme mať otvorenú, otvorený legislatívny text, otvorené nariadenie a mali by sme si vlastne osvojovať alebo podporovať projekty, ktoré súvisia s politikami Európskej únie, napríklad inteligentný rast, udržateľný rast, inkluzívny rast. A takisto takéto projekty, ktoré sú aj v súlade s dohodami, ktoré Európska únia schválila a prihlásila sa k nim napríklad Parížská dohoda. Takže otázka je, aký je váš názor na možnosť toho, že by sme do nariadenia vpísali minimálne percentá pre rôzne oblasti, napríklad pre klimatické ciele. A takýmto spôsobom by sme presne vedeli, že napríklad, že sa nám podarilo vynaložiť toľko, toľko prostriedkov z EFSI. Pán Garcia Chubial, nech sa páči. Je donne la parole à nos coordinateurs. Bernd Kolmel. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade sa chcem poďakovať hosťom za ich príspevky a som veľmi rád, že sme tu dnes mali takúto koncentráciu expertov. To nám veľmi pomáha, tomu sa vždy tešíme. A dúfam, že som pochopil všetko, čo ste povedali a dúfam, že mám pravdu, keď hovorím, že ste veľmi dobre opísali zo všeobecného pohľadu pozitívny vplyv EÚ v tejto oblasti hospodárstva, v oblasti financovania. Poukázali ste na to, aké to môže byť a, a je. Ale chýba mi konkrétna vec. Popri Prešiel som si už podklady predtým. Všetko je veľmi pekné, čo tu uvádzate. Určite to aj pravda. Ale rád by som vedel veľmi konkrétne e, ten pákový efekt a adicionalita. Čo to znamená? Keby ste mi mohli ukázať nejaký konkrétny projekt a tam by som to rád videl, alebo aspoň mať taký modelový projekt, aby, sa to, aby som videl, ako sa tá adicionalita vy, vypočíta, ako sa vypočíta pákový efekt. My tu pracujeme s nejakými priemernými hodnotami, to možno platí, ale ja by som to rád videl na konkrétnom projekte. Niekedy sme tu pracovali aj s konkrétnymi projektmi a potom napríklad vidím, že v Nemecku sa vybudovala časť diaľnice, tak nikdy nemám istotu, že či to je model aj pre úspešnú realizáciu projektov SFSI, Takže ja by som to rád videl a preto mám takúto konkrétnu otázku a prozbu. Dneska má, nemáme dosť času na to žiaľ. Nebolo by možné, že by som niekedy prišiel napríklad do EIB a tam by mi niekto konkrétny bol k dispozícii a celý deň by sme venovali len tomu, že by ste mi vysvetlili, ako to funguje, ako sa to počíta a čo je výstup, výsledok to by mi naozaj veľmi pomohlo, keby som mal takúto možnosť. Keby, keď dokážete dnes odpovedať na moje otázky, bolo by to lepšie. Ja si myslím, že sa to nedá. Ja by som naozaj oveľa radšej išiel na miesto, vysvetlil si to a nechal si to vysvetliť vašimi pracovníkmi a možno by sa ku mne pridali aj ďalší kolegovia. Ďakujem pekne, nie ste istotne sám. Kolega práve odišiel ktorý bol na rade pán Maňka. Ďakujem, pán predseda. Na začiatku chcem povedať, že vždy som bol k FC naladený pozitívne a určite aj moja politická skupina. To hovorím preto, lebo ďalšie veci budú možno trošku kritické. V poslednej prezentácii boli spomenuté aj projekty, na ktoré najprv krajina vložila do FC z národného rozpočtu 95 finančných prostriedkov, a potom ešte EFSI doložil 5 a investícia sa realizuje. A teraz je otázka, či z tohto pomeru vyplýva vysoký pákový efekt 19. Je, je vysoký, je fajn, ale táto krajina by v takomto prípade investíciu robila aj sama, aj bez EFSI. A preto tu celkom nemôžeme hovoriť o doplnkovosti tohto fondu. Niečo podobné je, aj keď sme zateplovali vo Francúzsku 40 tisíc bytov a domov. Je to komerčný projekt, ktorý by sa zrealizoval aj bez FC. Ale nechcem to ísť do, do detajlov. Ja som bol vždy naklonený e, k tomu, aby v čase krízy alebo v čase deflácie samozrejme sme naštartovali investície a možno umožnili aj krajinám, aby, zo svojho deficitu, aby do svojho deficitu nemuseli zahrnúť financie, ktoré napríklad vložia do EFSI. Ale aby sa nám to nestalo, že toto by bol jediný dôvod, prečo krajina prispieje do tohto fondu EFSI. Ja som tieňovým spravodajcom e, pre nové rozpočtové pravidlá, e, kde by sa malo jedným aktom zmeniť 15 legislatívnych aktov, nariadení a smerníc. A no. e, v nej sa hovorí aj to, čo sme už dnes spomenuli, že európske štrukturálne investičné fondy by mali byť schopné prispievať do finančných nástrojov kombinovaných s financovaním v rámci napríklad EFSI. Ale aby sa nestalo, že takéto kombinovanie kohezných fondov z EFSI bude len to, že prinesieme kohéziu do tých oblastí, ktoré nesplňajú podmienky pre možnosti uchádzať sa z kohezných fondov. Preto by bolo potrebné sa pýtať, e, ako budeme merať adicionalitu, ako ju budeme definovať, ako vypočítame pákový efekt Pomohlo by nám, keby sme si zanalizovali už zrealizované projekty z pohľadu doplnkovosti a z pohľadu pákového efektu. Potom by sme zistili, či naozaj priniesli do ekonomiky dodatočné investície, alebo sme len pomocou EFSI zrealizovali tie isté investície, ktoré by sme mali aj bez EFSI. To, to potrebujeme vedieť a potom pôjdeme správnou cestou. Ďakujem pekne. Merci, je ne vois pas d'autres demandes. Ďakujem pekne. Nikto iný sa nehlási o slovo s kolegou, Takže ak mi dovolíte, tak by som sa spýtal tri otázky aj ja. V rámci zriadovania EPSI ja som bol jeden z tých, ktorí si mysleli, že EPSI by mohlo podporovať projekty, ktoré sú nadnárodné, ale ak som tomu správne porozumel, všetko sa skôr robí na tej národnej úrovni a nevidíme tu také nadnárodné projekty. Prečo? To je tá otázka prvá. Druhá otázka. Kolega tu spomínal o financovaní diálnice v Nemecku. Nie sú tu náhodou také projekty, ktoré podporujú družstva verejné, kde je štátna záruka, ktoré by tak či tak boli financované už aj bez EFSI. A či EFSI nie je nástrojom, ktorý skôr dekonsoliduje verejné výdavky, Napríklad, keď pozrieme na projekty, kde sú aj súkromné investície a s tým sa vlastne EFSI stáva ako keby nástrojom, ktorý umožňuje dekonsolidáciu výdajov verejných, ale aj verejného dlhu. Inými slovami, ako sa vlastne odpočíta z tých záväzkov záverných paktu, a stab- pakt stability a rastu. Takže mohli by ste reagovať na tento bod. To znamená, aké sú projekty, ktoré FC bez FC by neboli bývali financované. Či už priamo, alebo nepriamo. To znamená, e, berú z aj všetky tie zároky pre trh. A posledná otázka. Máte nejaké vedomosti o projektoch, pokiaľ ide o malé a stredné podniky, ktoré by bez FC neboli bývali financované. Pretože tu v výbore pre rozpočet máme ako keby obsesiu hodnotiť tú pridanú hodnotu vstupu zo strany Európskej únie. Takže chceme sa uistiť, či tu je tá pridaná hodnota, či EFSI je skutočne tým nástrojom tej pridanej hodnoty mimoriadnej, alebo či to je nástroj pre komunikáciu Európskej únie, ktorú chcela iba preukázať, že priamo v teréne dokáže byť aktívna. Takže aj sme počuli, že sú tu, je tu priestor pre zjednodušenie, Takže povedzte nám konkrétne, čo chcete povedať, čo vám leží na srdci. Tak chceme dosiahnuť pozitívum, že niekedy tie pravidlá trošku preženieme, ktoré potom vlastne nemožňa, aby ten nástroj fungoval tak, ako si to želáme aj my sami. Predtým, ešte teraz dostane slovo jeden z vás, možno by ešte mal dostať slovo myslím tu na Európsku investičnú banku. Donc, euh, Madame Katarina Diamara. Pani Katarina Diamara, Ročildo, nech sa páči, máte slovo. Thank you very much. I'm very sorry, but I have... Ďakujem veľmi pekne. E, Bohužiaľ, musím vidieť potom lietadlo, takže práve preto sa pokúsim odpovedať ako prvá a to ešte predtým, ako odídem. Jedna vec, ktorá a sa dotýka, alebo teda odpoveda na možno mnoho otázok, je to, ako veci fungujú a ako je možné, že sú niektoré projekty vybrané alebo niektoré nie, respektíve či tie projekty majú byť vybrané alebo nie, aká je tá adicionalita v týchto projektoch, tá doplnkovosť. Myslím si, že to je naozaj niečo, čo sme spomínali už nielen ja, ale aj ďalší. My to chceme. My chceme, aby tu bola väčšia transparentnosť, aby sme vedeli viac o tom, ako sú projekty vyberané. Jediné, čo my vidíme v smerniciach, je to, že projekty budú vybraté podľa procedúr EIB. To je všetko, čo vieme. A mm, potom začnú vlastne rokovania podľa projektov alebo podľa platformiem s Európskou investičnou bankou. Mm, takže mať takúto väčšiu mieru visibility a transparentnosti, to jej pomohlo aj nám. Ďalej, čo sa týka tej doplnkovosti adicionality, aby som bola veľmi e, opatrná, pretože adicionalita um, má mnoho rôznych úrovní. V prvom rade je to adicionalita ako samostatný kanál európskeho financovania, ktorý ide cez ďalšie, alebo doplňa ďalšie európske fondy, štrukturálne fondy, investičné fondy, SEF. A potom máme adicionalitu na úrovni potrieb na, na, sek, na strane sektora, napríklad malé a stredné podniky a čo sú tie ex ante potreby, ktoré boli definované v jednotlivých krajinách. A potom vidíme, koľko máme tých jednotlivých tokov a potom vypočítame adicionalitu. Potom máme adicionalitu v štruktúre finančného inžinierstva, finančných nástrojov. Um, vidíme napríklad, že komerčná banka hovorí, že neposkytne úver nejakému projektu ako náhle vlastne tento úver prichádza z Junckerovho plánu alebo DIB, tak banka sa povie, že dobre, ak máme iných partnerov, ktorí to budú spolufinancovať, tak sme ochotní do toho ísť. Čiže to je taká praktická adicionalita, ktorú máte hneď na začiatku, ale potom je tu ešte niekoľko ďalší prvok na úrovni rizika, to je otázka finančného inžinierstva. A v tomto prípade to samozrejme to si žiada také väčšie vysvetlenie, ale je tu niekoľko úrovní. No a potom ešte, ak by sa mala hovoriť, čo by <clears throat> malo zabezpečiť, že FC bude viditeľnejšie a zároveň, aby ten advisory hub, to poradenské centrum, aby to bolo užitočnejšie a to zároveň ja odpoviem na otázku UDA, čo je tá jedna vec, ktorú vnímam ako kľúčová a to je zosúladenie. V tom zmysle, že my vieme, že takéto typy projektov, takéto typy platformiem môžu prechádzať cez takýto typ poradenstva, po poradenstve potom máme takéto podmienky a po týchto podmienkach môže alebo nemôže byť podpora. Čiže úplne jednoznačné pravidlá, aby tu boli všetky tieto iniciatívy jasne zosúladené. To je bolo veľmi užitočné. A potom ešte otázka ohľadom kapacít, ktorá je veľmi dôležitá a nemala by byť zle pochopená. Keď hovoríme o ľudskej kapacite, tak samozrejme v takom prípade potrebujeme oveľa viac ľudí, aby sme to zrealizovali. Pamätám si, prvé finančné nástroje sme spúšťali v roku 2007. Vtedy neboli žiadni ľudia, ktorí mohli robiť tieto, túto prácu, ale to, čo si myslím o kapacite, je to, že máme takú kapacitu, ktorá je znalostná. Sice, že EIB vie, ako robiť rôzne, ako pozorovať rôzne typy rizik. A ten fakt, že ktorý je viditeľný, je to, že jediná vec, ktorú oni navrhujú v mnohých prípadoch, neviem o všetky, ale v niektorých prípadoch, je to, že bude len celkový objem väčší, tak to nestačí. Potrebujeme viac. A EIB vie, ako to robiť. Takže otázka toho, že koľko ľudí to má potom robiť, je to ešte je úplne odlišná vec. No a posledná vec, vyčlenovanie fondov. Um, ja by som povedala, že môžeme sa jednoducho pozrieť do ex ante hodnotenia krajinu po krajine, ktoré bolo robené ešte pred rokom 2014 a boli tam vyčlenované prostriedky pre Európsky investičný fond a vidíme eh, vlastne, aké sú potreby v rámci jednotlivých krajín a v rámci jednotlivých sektorov. Pretože samozrejme eh, to vždy kráča ruka v ruke aj s hlavnými cieľmi Európskej únie, čiže znižovanie emisí a tak ďalej a tak ďalej. Ale ne, ja by som to e, nedala pod nejaký limit na národnej úrovni. A, pretože treba sa možno to pozrieť, že, že kde sú ešte rezervy, ktoré existujú vo financovaní a, a pozrela by som sa na národné situácie, národné sektory. A, takže to je podľa mňa oveľa dôležitejšie, než čokoľvek iné, lebo takýmto spôsobom skutočne dokážeme zabezpečiť reálny rast do budúcnosti. Ďakujem pekne, takže nedám slovo ani komisii, ani rade, pretože v Bruseli o 19. v pondelok pardon, v Štrasburgu máme zasadnutie o 19. pondelok a budeme tam hovoriť o spúšťaní FC, respektíve FC2. Dámy a páni, pán profesor Carlos Seky by chcel teraz reagovať. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, chcel by som reagovať na niektoré z tých zaujímavých otázok, ktoré tu zazneli v debate. A chcel by som teda reagovať aj na všeobecné konkrétne otázky. FC tá zásadná otázka, ktorá tu zaznela na konci, je táto. Niektoré projekty by neboli financované bez EFSI. V súčasnosti, keď si zoberieme, aká je likvidita, aké sú nízke úrokové sadzby, ak máte dobrý projekt s veľkou rentabilitou, tak sa neobratíte na EFSI pretože trh vám dokáže dať uspokojivú odpoveď. Takže v EFSI ide o to, ako vyzerá rentabilita projektov, tých projektov, kde sú, je nižšia výnosnosť a trh preto, ich preto nepodporí. A potom ďalším problémom je kvalita projektov Prečo to hovorím? Pretože táto otázka rentability je veľmi jasná a FCC cez svoje mechanizmy dokáže posilniť rentabilitu projektov. Spomínal som tú výzvu na zlúčenie, ten blending pre dopravu a dopravnú infraštruktúru, kde je veľmi podobná filozofia. Dajte mi dobrý projekt, a rentabilita tohto projektu zvládne túto, tento celý finančný balík, lebo je tam nejaká, jedna časť, čo je zaručená, jedna je vo forme nenávratného príspevku a sú tam ďalšie finančné zdroje, ktoré umožňujú takýto projekt realizovať. Ale keď FC začalo, tak sa veľmi ťažko dalo ešte vedieť, pochopiť, o čo ide Väčšina navrhovateľov projektov v tom čase bola zvyknutá na dotačné mechanizmy alebo niečo podobné. A to znamenalo, že kvalita týchto projektov nebola vždy vhodná na to, čo sa očakávalo, kde išlo o povedzme súkromný mechanizmus so verejnými zárukami. Takže určite bude veľmi zaujímavé urobiť také posúdenie, hodnotenie, aké žiadate. A síce, že ktoré projekty z tých projektov by FC nikdy neboli financované, to môžeme urobiť. Pravdepodobne väčšina v doprave a inováciách by dala takú odpoveď, že ak by nebolo FC, by tieto projekty neboli financované. Potom tu bola otázka toho poradného centra pre administratívne postupy a podobne. Predkladatelia projektov sa zvyčajne musia prispôsobiť novej situácii. A ja osobne si myslím, že v budúcnosti to tak e, bude trocha iné, lebo prostriedkov bude menej finančných cezhraničné projekty, povedzme, možno, že sú tu projekty, kde netreba financovanie EFSI, ale možno ten pro, ta, projekt má také časti, kde je EFSI dobré mať, pretože pomôže realizovať cezhraničné projekty. Je to, súhlasím s vami, ešte stále slabé miesto. Budeme na tom pracovať ale aj tu vidím určitú možnosť dosiahnuť dobré výsledky. A nakoniec, pán predseda, ešte jedna vec, na ktorú by som chcel upozorniť. Už to tu zaznelo, a to je dopad PPP na rozpočtové požiadavky, na dlhové požiadavky a potom tá skutočnosť, že na jednej strane prostriedky ponúkate a na druhej strane ich nie je možné využiť. Spolupracovali sme s DG Move a aj s inými kolegami z iných generálnych riaditeľstiev a pracovali sme s Eurostatom a tam sme mali zapojené aj EIB cez taký balík a koncom septembra sa vypracoval, vydal, e, vydalo také usmernenie k štatistickému riešeniu PPP a myslím si, že toto môžeme považovať, možno som optimista, ako východisko pre to, aby sme sa k tomu znovu vrátili a prehodnotili túto základnú otázku a snažili sa nájsť to správne riešenie. Naozaj odporúčam, pretože si myslím, že vďaka tejto iniciatíve máme dobré výsledky a práca pokračuje v ďalších dôležitých oblastiach. Merci, profesor. Monsieur José Fernand. Pán José Fernando Figueredo. Well, thank you very much, Mr. Chairman. Actually, there... Ďakujem pekne, pán predseda. Odznelo tu veľké množstvo otázok budem sa sústrediť, sústrediť na dve alebo, dva alebo tri z tých aspektov, ktoré ste spomenuli. All... Takže poprvé, vo vašom úvodnom vyjadrení odznela veta, ktorá sa týkala toho, že potrebujeme lepšie a viac investícií a či tu je priestor na zlepšenie. Podľa môjho názoru jasná odpoveď je, že tu je potenciál na zlepšenie. Vždy sa dajú veci zlepšiť ale v tomto konkrétnom prípade, ako to už tu odznelo, myslím, že tu je priestor na zlepšenie, pokiaľ ide o distribučné kanály FC, pokiaľ ide o možno správu, ani nie tak správu v zmysle štruktúre toho, tých financií, ako sa to spravuje a ako to je poňaté, ale tak, ako to bolo povedané zo strany kolegov, musíme vedieť presne, ako tie projekty alebo jednotlivé zložky sú vyhodnocované pri príchode. Nesmieme zabúdať na to, nikto o tom predtým tu nehovoril, ale myslím, že to je dôležité. Nesmieme zabúdať na to, že ide o fond, ktorý má vzbudiť pákový efekt. Majú síce záruku, ale potom vydávajú dlhopisy, takže chcú mať to trojačkové hodnotenie a zároveň pre nefinančníkov tí sa jednoducho pozerajú častokrát na to, že prečo sa všetko takto hodnotí takým spôsobom paušálnym, že jedno riešenie má sedieť na všetko. To podľa mňa nie je správny spôsob podľa jednotlivých úrovní rozvoja rizika, typológie riešení, ktoré chceme, požiadaviek, pre jednotlivých podnikateľov. Ak je napríklad inovatívny projekt alebo startup, mladí podnikatelia, tam sú tie rizika vyššie. Ak je to napríklad normálny PPP projekt na stavbu diálnice, tak tam treba zase vedieť eh, konkrétne, ako narábať s likviditou. Takže to sú viaceré aspekty a myslím si, že riešenie na evaluáciu toho rizika, to všetko treba zhodnotiť a takisto, ako to bolo povedané, Možno by, sme, by sa to malo zmapovať aj podľa regionálnej úrovne e, daného podniku, ako to už bolo povedané. Ak napríklad chceme analyzovať návrh, ktorý vzýšiel z Mezožorno a porovnáme to napríklad s návrhom z Paríža alebo Berlínu, tak tá odpoveď nebude pravdepodobne rovnaká. Ak budeme užívať rovnaký rámec rizika, na hodnotenie, tak možno jeden projekt prejde, druhý neprejde. Takže nechcem povedať, že by sme mali mať iba tieto kritériá pred sebou a inak by prišlo k strate toho trojáčkového hodnotenia. Na to takisto musíme pozerať, ako finančník varujem predtým, ale zároveň by sme to možno mohli spojiť trochu s nejakými účelmi, alebo kritériami bez toho, že by sme zmenili celkový prístup. Ja si myslím, že to je veľmi dôležité, pretože tak ako tomu rozumiem ja, z tých prezentácií, ktoré som si vypočul v celej Európe, nielen v Portugalsku, zo strany manažerov EFSI, oni to jednoducho nerobia pozitívnym spôsobom, ak môžem povedať, pretože chránia tú svoju kapacitu zbierania peňazí na medzinárodných trhoch, za relatívne e, nízke náklady a to si vyžaduje troj, trojačkové hodnotenie. Takže musíme byť schopní na politickej úrovni povedať, že nám nevadí, že peniaze budú drahšie, ak to treba, ak ten cieľ je skutočne vyriešiť to zlyhanie konkrétne na tlhu. Takže treba to vnímať aj v tomto kontexte. A druhá vec, tam ste sa pýtali na tú doplnkovosť a kritéria merania defektívnosti tohto fondu, nedostatkovosti toho fondu. Je tu určitý rámec, ak to tak môžem povedať, ktorý tieto politické opatrenia vrátane finančných nástrojov, kde sa to nehodnotí iba pokiaľ ide o tie násobné účinky alebo adicionalitu, ale sú tu ďalšie kritéria, ktoré si myslím musia byť vsadené do kontextu. Adicionalita je dôležitá, doplnkovosť je dôležitá, ale takisto je dôležité, aby sme sa pozreli, keď hovoríme doplnkovosť a ten multiplikačný efekt, akokoľvek to už nazveme, to je samozrejme dôležité kritérium, možno najdôležitejšie, ale zároveň aj efektívnosť efektívnosť toho nástroja, účinnosť toho nástroja musí byť takisto v rámci tých kritérií, ktoré, na základe ktorých hodnotíme, pretože môžeme mať obrovskú z matematického hľadiska adicionalitu, to znamená, dostane viac peňazí ten podnikateľ, ale na, výsledok je taký, že to nebude účinné, pretože jednoducho to nevyrieši to, čo sme chceli vyriešiť. Takže cieľ sa nesplní. Takže ja si myslím, že tých analýz treba ešte doplniť ďalšie kritériá. Samozrejme, my dúfame, že v ďalších fázach sme pripravení spolupracovať, pokiaľ ide o naše technické skúsenosti, my sme otvorení pomôcť parlamentu v tejto oblasti a v neposlednom rade, pokiaľ ide o geografickú distribúciu a platformy. Áno, chcel by som povedať z vlastnej skúsenosti, nielen z týchto verejných funkcií, ale aj z predchádzajúcich skúseností. Keď hovoríme o infraštruktúrach, nie je ťažké mať paneurópske platformy, keď hovoríme o investičných platformách pre malé, a podni- malé podniky a stredné podniky, tak nie je až také jednoduché zriadiť pla- paneurópsku platformu, v rámci Európskej únie. A úprimne povedané, ja si myslím, že je veľmi dôležité si toto uvedomiť, a to preto, že sú tu aj určité právne obmedzenia, prekážky, fiškálne obmedzenia. Takže keď zriadujeme takúto platformu, pokiaľ ide o investície v San Francisku napríklad, tak vieme, že v celej Amerike budeme mať ten istý právny a fiškálny rámec napríklad pokiaľ ide o uh, úroveň korporátnej dane. V Európe tomu tak nie je. A napríklad moja inštitúcia, ktorú tu dnes reprezentujem, to znamená po, portugalská promočná inštitúcia, úprimne povedané, my musíme sa pozrieť na tieto problémy veľmi pozorne. Tak ako ste sa pýtali, pán predstav, jedna z tých otázok, kde ste sa pýtali, ako to spustiť správnym spôsobom. Nemôžeme sa pozerať iba na finančný balíček, na finančné aspekty. Musíme sa, podľa môjho názoru, pohnúť dopredu, pokiaľ ide o tento aspekt v rámci zriadovania niektorých častí európskeho trhu v niektorých oblastiach, pretože inak jednoducho bude vždy ťažké mať také riešenie, ktoré bude korešpondovať všetkým rozličným situáciám a všetkým e, vypožiadavkám. Napríklad, keď zriadíme platformu v Rakúsku, tu s mojim priateľom Bernárom, tá, a chcem urobiť investíciu v portugalskej firme a ak sa pozriem na alternatívne investície v, v Nemecku, tak ich asi nájdem. Je to úplne odlišné, pokiaľ ide o zaťaženie byrokratické, pokiaľ ide o prístup k daňovým otázkam, keď napríklad zriadím platformu v Paríži, v Madride, tak tie, tá situácia by bola úplne odlišná. To je jednoducho realita, treba to povedať na rovinu. Takto vyzerá realita, ktorej čelíme, keď hovoríme o zriadovaní týchto schém. Regarding the fact that we are... A potom, pokiaľ ide o to, že takisto ste to povedali, pán predseda, aj kto to spomenul, že možno máme podvýkon, pokiaľ ide o výkon, jednoducho treba venovať pozornosť jednej veci. To je skutočnosť, že tieto nástroje, ako som povedal v prezentácii, sú veľmi užitočné, preto to aj spomínam. Moje stanovisko je také, ja zdieľam a gratulujem parlamentu Európskej únii za to, že vôbec môžeme o tom teraz hovoriť, pokiaľ ide o navýšenie rozpočtu, ale to je iba jedna časť toho problému. Ak sa pozrieme na inovatívne firmy a vytváranie pracovných príležitostí miest, tak sa treba pozrieť na obe strany mince. Vytvárame tu určité nástroje, dávame peniaze na trh, ale toto nebude fungovať tak, ako chceme, ak nebudeme konať aj na strane dopytu, na no pokiaľ ide na otázku, pokiaľ ide otázku prípravy podnikateľov, na to, aby tu bola správna, správny dopyt e, v tej oblasti, ktorú chceme vytvoriť. Pokiaľ ide o to poradné centrum, toto nemá byť nejaká inšpiráciou pre podnikateľov, pretože takto to nefunguje. Možno by bolo treba vytvoriť nejaký tretí krok na tej ceste, kde EFSI nebudeme mať iba na úrovni ponuky, na strane ponuky, to je možno tá najjednoduchšia časť, úprimne povedané, ale aby participovala aj v tej druhej stránke, aby sa vy vytvárala, vytvárala správny dopyt pre tieto peniaze, pretože podnikatelia a projekty sú tí, ktorí majú tú pridanú hodnotu v rámci hospodárstva v regiónoch a tak ďalej. Až potom sa vytvárajú pracovné miesta. Ďakujem. Ďakujem pekne, keď hovoríte, že tu je problém s tým tro- hodnotením troch Ačok. Chcete skutočne povedať, že keď sa pozrieme na tento rating, že nebude sa robiť veľké riziko, nebude sa riskovať a jednoducho budeme mať taký FC, ktorý pôvodne mal riešiť také veci, ktoré by trh neriešil a zrazu bude takýto opatrný. Moja jasná odpoveď je, vážený pane, že niektorých segmentoch je riziko, že bude musieť reagovať tak, ako ste to povedali. Nie samozrejme pri všetkých rozhodnutiach, pretože nie všetky projekty sú verejné, ale je tu segment trhu, kde je určité riziko sa dostať do takejto situácie a na verejných trhoch tam nemáte problém, tam sú garancie zároky zo strany štátu. Ale na druhej strane zasa máte tento problém, pretože tu nie je vytvorená alternatíva. Niekedy je to jednoducho takto verejné trhy. To je iné, pretože na norm- tam je záruka štátu. Majú a tá pridaná hodnota sa musí ešte ukázať alebo dokázať. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo. Pán Bernard Sagmeister, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Chcem odpovedať na niekoľko otázok pána poslanca Karasa. A síce, kde je ten užitok? Zoberme si Rakúsku podpornú banku. FC prispieva k tomu, že v konkrétnom prípade môžeme zobrať na seba väčšie riziko, to znamená väčší podiel rizika, ako aj horšiu bonitu. A tu máme ten dôkaz doplnkovosti nie vždy sa to dá kvantifikovať, lebo ako sme dnes počuli, záleží na dopite a dopyt e, nie je rovnaký, ale naše možnosti sú tým väčšie a znamená to nielen prevzatie väčšieho rizika, ale v rámci národného rozpočtu môžeme pracovať na viacerých projektoch. To je prvá otázka. Druhá otázka kde tu ako prispievajú povedzme členské štáty. Zoberme si Rakúsko. Trvalo chvíľu, kým sa to politicky podarilo, ale teraz implementujeme tie závery, kde máme aj e, zvýšené vlastné prostriedky v porovnaní s minulosťou 50 na 50 To znamená, je tu ten ďalší účinok. To znamená, že dokážeme navýšiť aj vlastné prostriedky a to znamená, že máme E, teda o tých 50% viac projektov a potom je tu ešte ďalšia otázka k tej adicionalite. Napríklad v Rakúsku to znamená, že ak robíme exanté hodnotenie projektov, pozeráme sa na makroekonomický dopad. To znamená, koľko inovačného potenciálu je v tomto projekte, koľko pracovných miest sa vytvorí, aká, veľká, aká veľká je rýchlosť rastu a ak je to vyzerá dobre, tak sme pripravení prevziať aj viac rizika. To znamená, že zoberieme projekt s väčším podielom rizika alebo akceptujeme podnik, ktorý v priemere vyzerá horšie v našom portfóliu a mal by horšie podmienky. Potom tá spolupráca s EU inštitúciami a so skupinou EBEC, ktorá som tu, na čo som tu poukázal, vidíme naozaj, e, Napríklad, keď si zoberieme taký zväz európskych záročných inštitúcií, vidíme, že, je tu, že členovia majú mnoho informácií a to sa všetko tu na spája s našimi vedomosťami, ktoré im môžeme poskytnúť. Ide to oboma smermi a aj pri našich členoch je to tak, že e, sme priamo potom na trhu, navštivujeme malé a stredné podniky, vieme presne, čo vedia, dokážeme takto radiť a zoberme si napríklad Rakúsko v tej pilotnej fáze Inofin, sme mali veľmi malý, veľmi malú pilotnú fázu, lebo sme chceli preveriť, či tento program má dobrý, či je dobre navrhnutý. My sme mali boj taký testovací trh a zistili sme, že niektoré časti neboli primerané a takto sme získali dôkazy a na základe toho sa program upravil. To znamená, že aj tu je veľmi plodná spolupráca. Ďakujem a predtým, že stane slovo Pani Suzana Harmitaj, by som vás požiadal, že či, keď sme sa zamýšľali nad spustením EFSI a keď sme vlastne dali správu Európskej investičnej banke do rúk, či tu neboli otázky, prečo EBRD takisto nebola v tom zaangažovaná týmto vlastne musíte v súčasnosti vždy ste z Európsku investičnú banku. Neviem, či viete reagovať na tú otázku, ale možno by bolo dobre počuť vašu reakciu na to. Nech sa páči, máte slovo. Dovolte mi poďakovať vám, pán predseda. Dovolte mi ešte vrátiť sa k trom alebo štyrom témam a samozrejme o tom môžeme diskutovať ešte mnoho dlhšie a sme vám k dispozícii, aby sme odpovedali na ďalšie otázky. Otázka. Takže prvá otázka bola, čo v tom má EBRD, aby sa vôbec oplatilo ísť do tohoto e, nástroja FC. Prvom rade treba povedať, že máme apetit pre riziko, ale musíme sa pozrieť aj na e, skutočnú podstatu obchodného rizika, keď financujeme. Dám vám tri príklady. E, pomerne veľa firiem v, v regióne, kde pracujeme, potrebuje operačnú, potrebujú operačnú reštrukturalizáciu. Čiže musíte reštrukturalizovať ich financie, čo my môžeme spraviť, typicky um, to vlastne nemôžu robiť naši kolegovia v Európskej investičnej banke. Čiže prečo sa nespojiť a prečo to nerobiť v Grécku, medzi Gréckom, Rumunskom, Chorvátskom a urobiť finančnú reštrukturalizáciu firmy a zároveň im umožniť, aby um, urobili aj uh, investície do kapacity. Tu môžeme zdieľať rizika ale ja potrebujem naozaj niekoho, kto urobí to alebo kto vezme to riziko navyše. Tých firiem je pomerne veľa, lebo zdá sa, že tu bola kríza e, medzi rokom 2008 a 2010 aj trochu neskôr. Po druhé, máme tú regionálnu železničnú e, firmu, tá už bola spomenutá, a rady by získali nový vozový park, ktorý bude ekologickejší, môžu takto poskytovať lepšie službe, služby ale ich, e, služba, ich vlastne zmluva o službe o verejnom záujme je len na 8 rokov. Takéto financovanie by si vyžadovalo 15 a viac rokov. My im nemôžeme dať takúto investíciu, pokiaľ nebudú mať zmluvu na službu o verejnom záujme na dlhšie obdobie. Môžeme to urobiť pri istom posunutí rizika? Áno, tie služby budú lepšie. Oni tam sú, e, nie je tam žiadna suverénna záruka, ktorá je vyžadovaná, ani štruktúrálne fondy nie sú zavorené, zapojené. My len potrebujeme niečo navyše ten e, ako keby ďalší meter, o ktorý sa musíme posunúť, aby sme to dokázali zrealizovať. Po tretie, máme tu e, firmu, ktorá poskytuje energetické služby, e, súkromná firma poskytuje služby na úrovni samozpráv, ale potrebuje zmluvy a zároveň, aby sa rástla, potrebuje väčší kapitál. My vieme im pomôcť, ale potrebujeme niekoho, kto so mnou bude znašať to riziko. A to sú tie projekty, ktoré nie sú také dopravníkové, ako som už hovorila, ale mohli by byť rozvíjane do platform, ako som už hovorila vo svojej prezentácii, kde ten meter navyše nám umožní vlastne posunúť tie veci. Opäť ide o firmy, ktoré sa musia finančne reštrukturalizovať a môžu nabrať nové investície. Tie sú rozhodne žiadané, minimálne na východ od Viedne, kde pracujeme my. A tých firiem je naozaj veľa, ktoré potrebujú taký ten malý posun, potrebujú ten malý kapitálový posun. A ja potrebujem partnera, s ktorým to budem zdieľať. Prečo nepracujeme s rozvojovými bankami alebo národnými propagačnými inštitútmi. Vy ste nám najprv hovorili, že e, žiadali ste, aby sme pracovali so súkromnými bankami. Čiže my musíme podporovať súkromné banky a to je naša úloha. Inými slovami, musíme posúvať našich partnerov v komerčných bankách, aby vystúpili zo svojich takých tých pohodlných zón, keď s nami spolupracujú. Po druhé, ehm, tiež musím cestovať hore-dole, pretože Rada by som spracovala s nimi aj pri e, poskytovaní financovania nie v každej krajine, ale opäť hovorím o našom regióne medzi Varšavou a Atenami. Máme tam rozvojové banky, ktoré majú kapacitu a zručnosti na to, aby dokázali finančne spolupracovať s nami, s takýmito štruktúrami. Takže Jedna otázka je mandát, to je trošku taká zložitá oblasť pre nás. A potom druhá téma, a to nie je náhoda, je súvisí s tým, že v niektorých krajinách sú vytvárané rozvojové fondy samostatne od rozvojových bank, pretože sa hovorí, že banka robí jednu vec a finančné nástroje sú zase u niekoho iného. Robí to niekto iný. Potom v prípade FC, to, čo sme my videli, že reálne funguje, minimálne teda e, v rámci EU12, kde pracujeme my, je, že ten presah je veľmi dôležitý. A chápeme, že e, Investment Advisory Hub, Hub sa decentralizuje. Angličtina nie je môj rodný e, jazyk, ale ospravedlňujem sa za chyby, ale v každom prípade musíte hovoriť s autormi projektov, musíte sa s nimi rozprávať, musíte im pomôcť. Nie je to pre každú firmu, nie je to pre každú malý a stredný podnik, ale pre väčšie infraštruktúrne projekty, pre projekty v oblasti služieb, e, tam to musí byť veľmi hmatateľné, veľmi praktické. a Musíme s nimi spolupracovať a byť s nimi na denodenej báze v kontakte. A tam je naozaj dôležité mať nielen investičný portál, ale my nerobíme FC cez internet banking. To nie je o tom, že idete do nejakého internetového bankingového port- eh, portálu ospravedlňujem sa, že takto frivolne hovorím, ale je dôležité, aby sme dokázali presiahnuť k týmto firmám tej strednej úrovne, povedzme. A potom ešte otázka adicionality a pakového efektu. Veľmi rada to rozviniem a veľmi rada otvorím nejaké ďalšie témy, ale my sme boli tiež pod tlakom z vašej strany, zo strany akcionárov, aby každý krát, keď zasadá e, vlastne správna rada, vždy musím ukazovať e, trhové testy, e, či nevytláčam z trhu e, komerčných partnerov alebo nie, či mám pakový efekt alebo nie. Oni sa ma pýtajú, čo je ten prechodný efekt, ten transition impact, prechodný dopad. Čiže čo my vieme poskytnúť navyše oproti tým bežným štandardným projektom. Takže počas posledných 20 rokov to bolo o tom, že každý jeden projekt musí byť individuálne preskúmaný a dovolte mi ešte takú myšlienku povedať na záver. Diskutovali sme o tom samozrejme s našimi kolegami z Európskej investičnej banky a myslím si, že politici chcú mať nejakú e, škalovateľnosť a adicionalitu. Ale tá tá škalovateľnosť, ten, ten rebrík postupného budovania musí byť vybudovaný postupne, pretože je veľmi náročné, veľmi zložité e, vlastne odporovať na všetky potreby. E, majte veľký dopad, urobte pakový efekt, nech sú tam miliardy v tých projektoch a potom to všetko sa naakumuluje a tie očakávania sú extrémne vysoké. Táto iniciatíva nemohla dosiahnuť takéto dopady za dva roky. Takže v tomto smere naozaj e, treba po, si možno povzdychnúť nad úlohou mojich kolegov v Európskej investičnej banke, o ktorých sa keby zo dňa na deň očakáva, že to všetko, tú adicionalitu aj tú škálovateľnosť doručia zo dňa na deň. Ďakujem pekne, že tu máme dvoch spravodajcov, ktorí už pripravujú FC2 a spýtam sa, či chcú nejako zareagovať. Takže nech slovo dostanú pán Fernández. Veľmi stručne chcem sa poďakovať. Chcem sa poďakovať za to, čo sme tu počuli. Sú to dobré informácie pre našu prácu, ale zároveň je to aj potvrdenie toho, tých našich obav, ktoré máme. FC síce funguje dobre, ale treba ho zlepšiť. To je záver, ktorý sa dá z toho celého vyvodiť. Pokiaľ ide o to, čo chceme, chceme, aby FC2 bolo pripra- aby FC2 bol pripravený do 30. júna. Dúfam, že rada bude rovnako promptná a bude zdieľať tento cieľ. Pokiaľ ide o adicionalitu, to je otázka, ktorá, neviem, či tá definícia, ako som povedal na úvod, pokiaľ ide o zlepšenie, ja si myslím, že anticipácia projektu je takisto už určitou adicionalitou a, a cieľom FC je posilniť investície v Európskej únii, to je jasné, aspoň pre mňa budeme teda pokračovať e, s tými správami expertov, ktorí veľmi dobre reagujú na to, čo my potrebujeme. A myslím si, že tento projekt, projekt ako to je v pláne Junckerovom, je to veľmi dôležitá vec pre celú Európu. Je to také malé dieťatko ešte v tejto chvíli a pri, možno žiadame príliš veľa od neho. Nemá ešte ani dva roky ale chceme, aby veľmi dobre fungoval. Euh, Na rozdiel od toho, čo si mysleli ľudia, ktorí spochybňovali význam tohoto fondu, že to bude fungovať všade, vo všetkých krajinách. Áno, je tu možno problém, pretože tento program existuje, pro, e, si žiada proaktívnosť krajín, regiónov, a keď napríklad kritizujeme Európsku investičnú banku v tomto kontexte, myslím si, že to treba urobiť. Predsa len investičná banka zmenila svoju kultúru. Odkedy sa spustil FC, možno to musí urobiť ešte viac, ale jedna vec, kde v plnej miere súhlasím, to sú tie výrazy. Transparentnosť. Transparentnosť pri rozhodovaní, to je dôležité. Musíme poznať dôvody schvalovania projektu Takisto ako to aj v prípade projektu, ktorý je zamietnutý, že prečo bol zamietnutý. Ešte raz ďakujem expertom a za ich vynikajúce prezentácie. Ďakujem pekne, Údo. Za seba sa chcem tiež poďakovať našim expertom, ako aj všetkým tým, ktorí tu dnes vystúpili. Znovu som sa toho veľa naučil. Milý predseda, podpredseda, chcel by som to zhrnúť do pár bodov, ktoré budeme realizovať v našich ďalších krokoch, v diskusiách s partnermi, zainteresovanými stranami tu v snemovni s eh, radou. ja som presvedčený, že ten prístup eh, reálnej skúsenosti je to, čo nám môže pomôcť. Proste jednoducho musíme to vidieť, poznať, musíme byť efektívni v regiónoch, Musíme byť tam, kde potrebujeme najviac kvalitné investície. To musí byť jedna z našich hlavných úloh pri legislatíve a partnerstve. To súvisí aj s tou predstavou Kataríny, aby sme využili celú novú inovatívnu kapacitu, ktorá je už v EIB aj v ďalších inštitúciách. Vypočul som si veľmi po, zorne, čo hovoril Jose Fernando, keď hovoril o tom rozpore, ktorý je medzi konštrukciou e, takéhoto vyváženého fondu, ktorý musí splniť trojité A a po touto politickou misiou, ktorá je v EFSI, aby sa išlo do tých riskantnejších vecí. To je ten zabudovaný taký konflikt, ale môžeme sa na to pozerať analyticky, ale nemôžeme byť spokojní s odpovediami. Pretože ak povieme, že to som ja, ja som ten nositeľ myšlienky, ten ústredný nositeľ myšlienky, ako Jose Manuel povedal, ja som pripravený zmeniť svoj charakter, svoj profil a potom budem pracovať ako vždy a poviem, že je to o trojitom A, tak tu máme veľký problém. A tento problém treba vyriešiť pretože máme aj alternatívy a musíme sa zamýšľať nad rôznymi režimami. A to je povedal, čo povedal pán Sakmar keď hovoril o tých možnostiach, napríklad end ante posúdenie na pozadí makroekonomickej analýzy a potom prídete s portfóliom a poviete, toto je situácia, kde zoberiem viac rizika na seba, a toto je vec, ktorú musím urobiť, aby som sa udržal na trhu. A mohli by sme od EB najmenej očakávať, od EBR očakávať, že bude robiť nejaké výpočty a že to bude robiť transparentne, aby sme vedeli, ako riešiť tieto problémy. Súhlasím s tým, že sú tu potenciálne také protirečenia medzi kvalitou a objemom a že si to musíme uvedomovať a možno v našej ďalšej legislatíve by sme sa mali tomuto tiež venovať a chceme, aby FC bol ten, čo presadzuje kvalitu e, ako jednotku na trhu, tak potom sa musíme tomuto venovať, kvalite a objemu, kvalite a kvantite. Tu musíme veľmi obozretne rozhodovať a musíme aj politicky zdôvodniť ten profil tých, čo bežia v prvom rade. Ďakujem vám veľmi pekne. Toto sú moje závery na dnes. Merci. Merci euh, nos Ďakujem pekne našim expertom za to, ako nám ozrejmili situáciu. Ďakujem takisto aj našim spravodajcom, ďakujem všetkým kolegom, ktorí participovali na tejto výmene názorov. Našou ambíciou je z FC, respektíve z FC2 urobiť nástroj, ktorý bude mať špecifickú pridanú hodnotu, ktorá sa preukáže v takom zmysle, že bez FC2 investície by sa neboli mohli realizovať. To je záväzok, imperatív pre nás ako ísť do rizika a kde jednoducho trh odmieta takéto riziko. To je náročnosť celého tohto procesu. Uvedomujeme si, že musíme ísť cestou zni- zjednodušenia, tým sa zjednoduší aj komunikácia, ale takisto treba konvergenciu legislatívy, aby sa zosúladila a pravidiel a predpisov na národnej úrovni a z tohto uhla pohľadu jedna z tých najväčších brz pre investície v Európskej únii je práve to, že tu je fragmentácia. Fragmentácia predpisov a legislatívy a tu jednoducho je veľký potenciál na zlepšenie vzhľadom na solidnosť situácie eura, to je ďalšia správa, ktorá takisto dúfam presvedčí investorov o to, že aspoň toto je záruka. Toto všetko treba samozrejme završiť v duchu transparentnosti. Takže ďakujem ešte raz všetkým, ďakujem pekne. Možno ešte Roberto chce niečo povedať. Veľmi stručne, pretože aj za všetko dôležité už bolo povedané. Naozaj plne súhlasím s tým, čo si povedala. E, dvom spravodajcom sa tiež pridávam v ich vyjadreniach a v ich záverečných stanoviskách. V každom prípade si myslím, že tri také veľmi silné slova e, môžu byť použité pre sumarizovanie toho, čo tu dnes zaznelo. Jedna je, že e, adicionalita nemá byť len byrokratická nálepka, to má byť neustále úsilie definovania a vlastne hľadania skutočne doplnkových investícií, čo sa týka kvality a aj čo sa týka kapacity e, znižovať zlyhania trhu a tieto požiadavky môžu byť, požiadavky môžu byť ďalej upresnené v legislatíve. Takisto dôležité je využiť plný potenciál, ktorý tu máme. To môžeme posilniť v ďalšej legislatíve, najmä tak, aby sme dokázali spresniť, upresniť vlastne definíciu tých záruk, ehm, využiť možnosť národných platformiem, ale vyžaduje si to, a to je druhé kľúčové slovo, ako Jose Fernande hovorila, to je proaktivita. Nemôžeme v podstate len dávať veci na papier, ale potrebujeme proaktívnu úlohu, z európskej stránky, súdy, komisia, Európska investičná banka, ale všetci aktéry. A tu aj my ako parlament môžeme zohrať svoju úlohu, tak aby sme spájali všetkých týchto aktérov a prispievali e, účinným spôsobom, tak aby proaktivita bola realita. A tretie slovo pre nás poslancov je kľúčové, ale je kľúčové aj pre všetkých ktorí majú záujem, aby tento program dobre fungoval, transparentnosť Transparentnosť je kľúčová preto, aby sme mali aj účinný e, dohľad e, zo strany parlamentu a tak, aby sme dokázali identifikovať nedostatky nielen v legislatíve, ale aj v implementácii, v riadení a správe. Bohužiaľ, vypadol mikrofón na chvíľočku, takže e, tento fond je ešte veľmi mladý, vyvíja sa, rastie a môže sa stať skutočným pilierom našej kapacity pod, poskytovať investičnú podporu a podporovať tvorbu pracovných miest v Európe. Takže všetkým veľmi pekne ďakujem za účasť. To bolo naozaj veľmi užitočné a dôležité. Ďakujem pekne. Je voudrais, avant de conclure... Takže predtým, než skončíme, sa chcem poďakovať téma oddeleniu pánovi Verdinsu a jeho asistentom, ktorí vlastne pripravili celý tento workshop Srdečne im všetkým ďakujem.